Right, good morning everybody. I think we... Prajem všetkým dobré ráno. Myslím si, že máme tu zastupcov všetkých politických skupín. Peter, Liz. Takže podľa, pôjdeme podľa programu bod 8, výmena názorov s pánom Šeperom, predsedom e, správnej rady e, nadácie pre normy. Bol menovaný na miesto pána Gerika Zama ako predseda e, správnej rady. To bolo oznamené 18. júna 2010. Som presvedčená, že viacerí z vás viete, že Tomáš bol členom výkonnej rady Európskej centrálnej banky od roku 1988 až do roku 2005. A z 1997 do 1998 bol predsedom rady a pôsobil vo viacerých ďalších zaujímavých funkciách a je nám viacerým veľmi dobre známy. Myslím si, že máte nejakú prezentáciu a potom by sme pokračovali s otázkami, ústnymi otázkami. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali dnes na vaše zasadnutie. Predpokladal som, že problematika bola natoľko zaujímavá, že táto miestnosť bude i hneď od rána plná. Nie je to celkom tak, ale pokúsim sa urobiť svoju prezentáciu e, stručnou a zaujímavou pre tých, ktorí ste predsa len prišli. Vytvorenie medzinárodných noriem účtovníctva predstavuje jeden z veľkých projektov v oblasti vytvárania pravidel mm, v oblasti medzinárodného financovania. Ďalšie obdobné oblasti predstavujú e, reguláciu e, bankovej činnosti, platobných systémov, e, cenných papierov. Čiže všetkých tých oblastí kde špecializované spoločenstvo počas ostatných 10 sa snažili vytvoriť medzinárodné pravidlá. Účtovná evidencia je menej známa oblasť, možno, že menej vzrušujúca, ale predstavuje najúspešnejší príklad spolupráce v tejto oblasti. Je to najnovšia oblasť, pretože inštitúcia, ktorej v súčasnosti predsedám, bola vytvorená iba pred desiatimi rokmi. Zatiaľ čo Bazilejský výbor začal svoju činnosť pred 35 rokmi a Joskup asi pred 10 rokmi, platobné systémy viac ako pred 25 rokmi. Avšak napriek pomerne eh, mladému veku predstavuje projekt, ktorý počas krátkeho obdobia dosiahol až do najviac. V súčasnosti máme celú sadu pravidel účtovnej evidencie, ktoré sa uplatňujú bezprostredne a e, dodržovajú sa viac ako 120 krajinami. Nič obdobné neexistuje v ostatných oblastiach, ktoré som tu spomenul. Dôvodom tohto obrovského mimoriadného úspechu, e, teda dôvody sú viaceré. Poprvé inštitúcia, E, ktorá vytvára e, e, štandardnej. Teraz je to nadácia, ktorej predsedám, má osobitný inštitucionálny profil. Nadácia je SCF vo väčšej miere ako ostatné výbory, ako som spomenul, napríklad bankovníctvo, regulácia bankovníctva alebo cenných papierov tá, e, táto nadácia ESD predstavuje mm, pomer, pomerne malý e, orgán 15 členov, ktorí stále vypracovajú nové normy, pracujú úplne nezávisle, nie sú členmi e, správnych rád na to, aby e, bránili normy domovskej krajiny a snažili sa minimalizovať snahy o medzinárodnú harmonizáciu. Plne sa venujú vytvárania medzinárodných pravidel. Čiže ide o nezávislosť a kompetentnosť. Avšak druhým faktorom úspechu je rozhodnutie Európskej únie z roku 2002, v čase, keď táto organizácia e, bola úplne mladá, s tým, aby e, e, tento orgán sa stal vlastným orgánom tvorby štandardov. Toto rozhodnutie vychádzalo z návrhu komisie a bolo prijaté Európskym parlamentom a radou ministrov. a vytvorenie e, e, standardov ISB sa robilo formou e, validácie a títo štandardy sa stávajú povinné v Európskej únii stávajú sa normami Európskej únie. Toto rozhodnutie z roku 2002 pripravila pôdu pre e, medzinárodný úspech týchto štandardov a e, e, rozriešilo umožnilo výjsť zo slepej uličky, ktorá trvala viac 10 ročí, keď najprv sa pripravovali a schváľovali smernice a táto cesta neposkytla Únii jednotné pravidla účtovnej evidencie. Tretím faktorom úspechu bola skutočnosť, že viaceré transformujúce sa hospodárstva alebo hospodárstva s novým trhovým systémom hľadali lepšie štandardy a považovali za výhodné bezprostredne prijať medzinárodné štandardy, ako, ako napríklad SB a e, nie americké alebo nejaké ďalšie národné. To je e, tá situácia, e, v ktorej som sa ocitol v nadácii, keď som sa ujal predsedníctva. E, bol som predsedom e, tejto rady niekoľko mesiacov v roku 2005 a 2006 a potom e, som e, odstúpil, keď som začal pracovať v talianskej vláde. E, keď sa pozrieme na koniec eh, prvého desaťročia, eh, eh, na začiatok druhého desaťročia fungovania týchto inštitúcií, máme tu kombináciu na jednej strane obrovského úspechu, ktorý som práve popísal, a na druhej strane čelíme viacerým výzvam, mm, mm, a budeme ich musieť riešiť počas nasledujúceho roka, dvoch rokov. To znamená, že o dva roky buď ešte doplníme tento úspech, dosiahneme takmer e, definitívnu konsolidáciu projektu vytvorenia kvalitných globálnych štandardov, prípadne e, urobíme e, veľký krok späť a tým podkopáme mm, dosiahnutý úspech. Aké máme výzvy? Spomeniem tri. A síce prijatie noriem, zabezpečenie kvality, a riadenie príslušných inštitúcií. Prijatie e, štandardov, a prijatie noriem znamená, že stále viac je potrebné prechádzať od jednoduchej konvergencie národných e, noriem e, k skutočnému prijatiu IFRS, prijatiu IFRS. Táto výzva je najvypuklejšia v Spojených štátoch, pretože tam sa na budúci rok rozhodne, či prejdú z US GAP na IFRS. Komisia pre e, cenné papiere a burzy pravdepodobne v druhej polovici roku 2011 e, by sa mala rozhodnúť, rozhodnúť o prijatí IFRS. Prijatie neznamená okamžitú implementáciu, ale o rok e, e, bude e, rozhodnutie áno alebo nie. Prijať alebo nie tieto normy v prípade, že rozhodnutie bude pozitívne, očakávame, že hlavná krajina, ktorá zatiaľ ešte sa nepridala, sa pridá a s najväčšou pravdepodobnosťou pridá sa potom aj Japonsko a niektoré ďalšie krajiny, ktoré pôsobia v oblasti blízkej týmto e, normám, ale ešte ich neprijeli. Výzva zabezpečenia kvality spočíva v tom, aby kvalita týchto štandardov e, bola plne e, e, e v tom ponaučení, ktoré si máme zobrať e, z finančnej krízy, finančnej nestability. A niektorí to spájajú s určitými aspektmi existujúcich štandardov. Po druhé, treba zabezpečiť nielen medzinárodné prijatie týchto pravidel, ale aj ich e, sústavnú implementáciu, aby nedochádzalo k nejakým rozdielom z hľadiska implementácie a zabezpečenia plnenia týchto štandardov. Tretia výzva spočíva v zabezpečení náležitého riadenia, pretože inštitúcia, ktorá sa vytvorila pred desiatimi e, rokmi, e, hlavne na základe amerického modelu, pretože máme tu e, súkromnú spoločnosť, ktorá sa venuje verejným záujmom a je podriadená správnej rade. Je to veľmi neobvyklé pre európsku, najmä kontinentálnu tradíciu, a to sa vníma ako e, organizácia, ktorá je nedostatočne e, zodpovedná voči zástupcom verejných zájmov. A stále počujeme požiadavky na zvýšenie legitimity tejto organizácie. A počas ostatných desiatich rokov e, došlo k viacerým reformám zameraným na zvýšenie zodpovednosti a legitimity, ale tak, aby to neohrozilo kompetentnosť a eh, nezávislosť eh, tohto orgánu. Otázka riadenia je stále otvorená. Eh, správu nadáci teraz doplňa monitorovacia komisie, ktorej členom je aj Európska komisia. A v súčasnosti sa prehodnocuje stratégie tejto inštitúcie. Dokonca hm, to sa robí dvojkoľajne. Na jednej strane to robí monitorovacia komisia, a e, druhú robí e, správna rada. To znamená, že v e, budúci mesiac dostaneme výsledky tohto posúdenia, koordinovaného posúdenia a pravdepodobne vzniknú určité návrhy a predstavy ohľadom týchto víziev z hľadiska evolúcie inštitúcie. Posúdenie správnej rady sa venuje štyrom širším oblastiam, teda poslaniu samotnej inštitúcie, kvalite e, noriem, e, riadeniu a financovaniu našej inštitúcie. A ešte jedna, e, jedno slovko ohľadom úlohy parlamentu, teda financujúcej inštitúcie, teda financovanie šťastie pochádza aj z rozpočtu Európskej únie a dúfam, že schválite príspevok e, určený na financovanie e, nadácie FRS. A to nebude jediný e, zdroj financovania našej organizácie. Budeme nadalej dostávať zdroje z národných rozpočtov, pokiaľ bude určitý rozdiel medzi príspevkom z európskeho rozpočtu a tým, čo by sme mali dostať z Európy e, na základe kľúča e, príspevkov podľa geografických ich oblasti. E, tu by som si dovolil e, ukončiť svoju prezentáciu, aby sme mali priestor na otázky. Ďakujem veľmi pekne. E, Dúfam, že som nikoho nevynechala. Right, so však e, nechce, e, nechce požiadať o slovo nikto ďalší, tak Sven, vy ste ako prvý na zozname, takže máte slovo. Ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste sem prišli. Ja sa ospravedlňujem e, za našu účasť. Mohlo by nás tu byť aj viac. Aj o tomto by sme mali potom hovoriť, ale každopádne vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Ja mám niekoľko otázok. V uznesení tohto parlamentu ktoré sa týka medzinárodných účtovných štandardov. Parlament e, upozornil na dve záležitosti. V prvom rade by do rozhodnutí o stanovovaní štandardov malo byť zapracované čo najskôr. E, ja teda chcem vedieť, ako to v budúcnosti budete riešiť, e, že tento parlament bude čo najskôr zaradení do eh, toho rozhodovacieho procesu vášho orgánu, teda aby sa naše stanoviska zohľadňovali čo najskôr v tom procese. A druhá vec je, ako budete teraz reagovať eh, na eh, viacero rozhodnutí tohto, tejto snemovne prejsť k výkazníctvu podľa, jednotliv, podľa jednotlivých krajín. Čiže toto sa týka IFRS 6, tak, od, tak jednotlivých odvetví, ale aj vo všeobecnosti sa chcem spýtať, aký je stav e, otázky e, výkazníctva podľa, jednotlivých, podľa jednotlivých krajín, teda country by country reporting. E, Tuto, záujem o túto otázku vyjadrilo viacero, viacero vlád, teda chceli by, aby sa účtovnícke štandardy uberali týmto smerom a bolo by dobré, aby sa zabezpečilo, že máte určitú legitimitu v rámci štruktúry tej asociácie a nadácie a ja si myslím, že bude s veľkým záujmom vnímané, ako budete reagovať na takéto požiadavky, ktoré prichádzajú od vlád, ale aj od mimovládnych organizácií. Ďakujem za to, že mi odpoveda, odpoviete na tieto dve otázky. Yes, thank you for this. No, ja vám ďakujem za tie otázky. Ja budem e, sa snažiť e, povedať k obidvom a možno Mark by ma mohol prípadne doplniť v tej druhej otázke. Európsky parlament je pravidelne monitorujúcim orgánom. Teda vy kontrolujete fungovanie nadácie Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy. My konkrétne tomuto vášmu výboru EKON pravidelne predkladáme správy a sme pripravení pokračovať v tejto činnosti aj v budúcnosti, ak budeme o to požiadaní. Prirodzene my z tohto výboru EKON dostávame veľmi cenné vstupy, eh, vstupy pre rokovanie tak tých správcov, ako aj pre eh, ISFB. A my jednoducho um, akceptujeme vaše poradenstvo. No a pokiaľ ide o uh, tom rozhodovacom procese, ktorý vy spomínate, tak tento proces má niekoľko úrovní. Samotné štandardy sú stanovované ISB. A to úplne nezávisle. Dokonca ani naši správcovia nedokážu diktovať, e, nedokážu presne povedať, aké tieto štandardy budú. My môžeme poskytnúť určité vstupy, môže prebehnúť určitá diskusia, Vypracujú sa odporúčania, ale ako som povedal v tej mojej úvodnej prezentácii, nezávislosť e, e, Rady e, pre medzinárodné štandardy, to je v podstate ten kľúč a ten, ten, tá tajná prísada úspechu medzinárodných štandardov. Znamená to, že nikto v podstate nemôže ISB udelovať nejaké presné inštrukcie, pokyny, ako má konať. Tá rada je jednoducho nezávislá. Ale Európsky parlament zohráva v podstate podobnú úlohu Ehm, ako povedzme americký kongres voči FARS alebo eh, eh, ISBC, čiže hm, takéto konzultácie sú samozrejme súčasťou procesu a je to prax, ktorú už uplatňujeme aj teraz, ako som povedal. No a pokiaľ ide o správy podľa jednotlivých krajín, ja som si tejto otázky vedomý a, a tieto štandardy sú budované, sú tvorené takým spôsobom, že sa orientujeme na, e, alebo teda, že vychádzame z, e, z celosvetového tohoto telesa subjektov a z e, v podstate želaní investorov, ktorí investujú do nejakej, nejakej korporácie. No a výkazníctvo podľa krajín to rieši výhrady alebo požiadavky iného zákazníka, teda E, nie potenciálnych investorov. E, tieto správy podľa krajín reagujú v podstate skôr na potrebu, nehovorím, že je to menej potrebné, ale e, reagujú skôr na potrebu zistenia zdrojov príjmov a zistenia vzťahov najmä v ťažobnom priemysle, napríklad medzi, vzťahov medzi korporáciami a vládami. Čiže Eh, je viacero možností, ako tieto eh, údaje pre jednotlivé krajiny získať a eh, takúto žiadosť sme dostali, alebo teda pozorujeme, že takáto žiadosť vzýšla aj v oblasti americkej legislatívy zákonom DORC Act. No a ja by som Markovi mohol dať teraz slovo, aby vysvetlil túto, túto problematiku podrobnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel e, povedať viac k tej otázke e, výkazníctva podľa jednotlivých krajín. Sú tu v podstate tri také, tri také oblasti. Poprvé, e, účtovné, účtovné podchytenie ťažobných činností. Tu rada nechala spracovať materiál k tejto problematike a v tom materiáli, v tej správe je jedna kapitola, ktorá sa týka sa týka práve e, návrhov na riešenie, účtovné riešenie ťažobných e, aktivít. E, táto správa sa prerokovala na rade v prvej polovici tohto roka a potom prebiehali konzultácie s zainteresovanými, konalo sa niekoľko fór a diskusných podujatí a momentálne je snaha zistiť, ako sa dostať ďalej v tejto otázke Um, ťažobných aktivít. No a eh, po druhé, ako povedal Tomaso, mm, je snaha v podstate primárne definovať finančné eh, výkazy a používať eh, dáta pre investorov. Teda my v súčasnosti vykonávame previerku a ako povedal Tomaso, e, účelom je zamyslieť sa nad touto otázkou, pretože vykazovanie podľa jednotlivých krajín je významné, významnou časťou aj tejto, ehm, aj tejto previerky. No a e, ďalej ten zákon Dodd-Frank v USA v podstate prikazuje vykázať e, obrad z ťažobných aktivít podľa krajín aj nad úrovňou, ktorú požadujú medzinárodné štandardy. To ale neznamená, že e, nejaký iný región na svete nemôže e, zaviesť, zaviesť podobné pravidlá pre poskytovanie informácií. Takže do istej miery prebiehajú rôzne diskusie na rôznych úrovniach a my spolupracujeme s Európskou komisiou, snažíme sa nájsť nejaký spôsob, ako toto vyriešiť. Thank you. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Peter? Ja ďakujem mňa veľmi zaujalo, keď som počul, a určite aj ostatných, že SCC e, prejde na plné e, IFRS. E, nejaký čas sa už o tom hovorí a prebehlo niekoľko parlamentných návštev. Stretli sme sa s Mary Shapiro, viacerí povedali áno, testujeme to, skúmame túto možnosť, nové výsledky v prvom štvrť roku tohto roka, či to môže či to, či to je realistické a žiaľ, vždy sme boli sklamaní, že keď sme sa vrátili, keď sme prišli znova, tak sa nič neudialo. Čiže neviem, vy ste to podali tak, ako keby americká strana už bola odhodlaná a už to bolo v podstate na spadnutie. Takže ja by som bol šťastný, keby to tak bolo, ale chcel by som, aby ste vysvetlili, ako to naozaj je. A druhá vec, ja viem, e, sú tu, e, sú tu No, e, tento e, zákon Dodd-Frank a, a voľby do kongresu e, tiež možno menia situáciu, ale zaujímalo by ma, aká tá situácia teraz vlastne je. No, ak môžem odpovedať, tak v súčasnosti IFRS sú najširšie uplatňovanými štandardmi na svete. Tieto štandardy sú veľmi striktne uplatňované nielen v Európe, ale napríklad aj v Ázii. Ak sa pozriete na podiel alebo celkovú e, trhovú kapitalizáciu e, kotovaných spoločností, ktoré uplatňujú alebo ktoré podliehajú povinnosti uplatňovať e, konkrétne účtovné štandardy, tak podiel Spojených štátov v tejto kapitalizácii sa znižuje znižuje, znižil sa, myslím, z, z dvoch tretín asi na jednu polovicu e, celkovej svetovej kapitalizácie len v dôsledku vynárania sa, alebo teda e, postupného rastu e, veľkých azijských korporácií, ktoré zväčša uplatňujú IFRS. Čiže situácia v súčasnosti je taká, že USGAP už nie sú globálnym štandardom a tieto princípy už nie sú v podstate ani Eh, ani vo výhľade, že by sa stali nejakým referenčným štandardom pre korporácie, čo znamená, že veľké americké korporácie musia, musia v podstate zvažovať eh, posun alebo prechod na IFRS a eh, existuje tam veľmi silné kvórum, ktoré by podporilo prípadný prechod. Ja som presvedčený, že kvôli tomuto rozhodnutie na oficiálnej úrovni bude, bude uh, pozitívne a na základe uplynulých kontaktov za 5 alebo 6 mesiacov, odkedy som sa ujal predsedania v Rade správcov, my sme komunikovali eh, s SCC, komunikovali sme s americkou stranou a neznamená to, že to rozhodnutie jednoducho príde a, mus, a mus, môže, môžeme to už brať ako hotovú vec. Nie. Eh, SCC je za, eh, podporuje túto vec, ale nemôže ignorovať ani prostredie v Spojených štátoch, teda tam treba v podstate vysondovať na ich strane, aká je naozaj klíma, či to skutočne spoločnosti želajú, či to spoločnosť ako taká želá. A ak sa ukáže, že väčšina spoločnosti podporuje prechod na IFRS, tie menšie a stredne veľké firmy, e, ktoré nemajú až taký záujem presadiť sa na medzinárodných troch, možno nie sú až tak naklonené tejto myšlienke. Čiže mm, to je jedna vec. A druhá vec, e, V Spojených eh, štátoch funguje nadácia FAF, čo je ekvivalent našej nadácie mm, eh, pre IFRS. SCC aj, aj FAF si potom musia klásť otázku, čo sa stane, ak v Amerike tiež budú uplatnené štandardy FRS. A my sme sa viackrát stretli s predsedom správnej rady FIF eh, a môj dojem je taký, že ak by Spojené štáty prijali e, záporné, zamietavé stanovisko. No, toto nie je veľmi pravdepodobné. Teda je pravdepodobné, že to rozhodnutie bude pozitívne, ale že implementácia bude postupná, aby sa spoločnosti mohli prispôsobiť. A je možné, že to začne tým, že sa tie štandardy IFRS začnú uplatňovať e, len na veľké korporácie, veľké spoločnosti s, medzinárodnou, s medzinárodným zastúpením. Ja by som chcel povedať, že toto podľa mňa je najpravdepodobnejší výsledok, ale nevylučujem ani, ani zamietavé stanovisko k prijatiu týchto štandardov. A Um, domnievam sa, že ak by toto rozhodnutie bolo zamietavé, tak potom by to znamenalo niekoľko dopadov pre IFRS. A, a to uh, tak pre ich správu, ich uh, orgány a Eh, definovanie, pretože IFRS je v podstate, mm, to sú štandardy definované medzinárodným orgánom eh, a pokrytie by malo byť celosvetové, lenže svet, eh, povedzme, v tomto prípade by nechcel akceptovať IFRS, čo by znamenalo, že je potrebné nejak prehodnotiť doterajšie fungovanie. Ale ja dúfam, že tá odozva v USA bude pozitívna. Ďakujem, Pervanš. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Euh, Sven hovorí o veľa ťažkostiach, ktoré máme vo vzťahu k týmto účtovným štandardom a ich príprave a takisto aj riadeniu, pretože ste povedali, e, je dôležité prijímať štát, štandardy, ktoré sú dôležité pre investorov. Teraz jasne vidíme, že toto sú veci, ktoré sú všade, všade prediskutovávané. a je to veľmi dôležité pre všetkých aktérov, či už to prijímajú alebo nie. A je to aj súčasťou, prečo máme také, taký problém pri výkazníctve podľa jednotlivých krajín. Ale skutočná, e, krajín, e, skutočná otázka, čo sa týka e, ťažobného priemysle, osobitne tá týka tých slabších krajín, to, čo nás zaujíma, je finančná stabilita a procyklický charakter týchto štandardov. Čiže otázka, ktorú si často kladieme, je, či v týchto dobre riadených e, e, inštitúciách pod vplyvom G20 možno, či zaznamená určité reformy. E, otázka je, či by sme nemohli mať jasnejšie jasnejšie prepojenie medzi ISB, nadáciou a MMF samotným. E, vidím, že tento monitorovací výbor je vytvorený, ale neumožňuje nám to odísť od tej našej účtovnej logiky, aby sme sa pozreli na tie širšie otázky, ktoré idú už za otázku účtovníctva. Poprosím vás, pane, čo si vy myslíte o zastúpení Európanov v rámci tohoto aranžma? je tu určitá participácia v rámci monitoringu a je to postačujúce. A potom ďalšie dve obavy, ktoré zdieľam a to sa týka postup menovania, čo sa týka správnej rady alebo výboru. Myslíte si, že je dostatočná transparentnosť a záverom tiež, čo sa týka toho, čo je e, e, vo vzťahu k legislatíve a novým štandardom, ktoré sú prediskutovávané na úrovni európskej po bazilejskom, e, podporúčaní bazilejského výboru. Myslíte si, že v súčasnosti máme tie najlepšie prepojenia medzi týmito jednotlivými procesmi, aby sme mohli garantovať e, jasné interpretáciu e, účtov, ale aj stabilitu udržateľnosti a optimalizáciu dlhodobých investícií, ktoré tak veľmi potrebujeme. Ďakujem pekne, padám Beres, za tieto otázky, za tieto krátke otázky, ale veľmi dôležité. Budem sa venovať tieto otázky odzadu. je pravda, že tieto štandardy sú načrtnuté predovšetkým preto, aby zabezpečili informácie pre investorov to je vlastne e, ten dôvod, e, prečo sú takto pripravené. Je to pravdou aj pre IFRS, aj pre USGAP e a vôbec pre štandardy vo svete. Je tu verejný záujem, aby investori mali presné a správne informácie, ale tiež je verejný záujemeň v prospech zabezpečenia finančnej stability a prirodzene verejnosť má záujem o udržateľnosť e, prírodných zdrojov, e, environmentálnej ochrany a každý z týchto cieľov je, mm, si vyžaduje, aby meranie výsledkov jednotlivej firmy alebo korporácie možno nebudú úplne rovnaké. A preto je neľahké vytvoriť účtovné štandardy pre e, poskytovanie informácií pre investorov, ktoré nie sú špecifické podľa jednotlivých odvetví. To sa môže týkať všetkých e, kooperácie, ktoré sú kotované na burzách e, v akejkoľvek oblasti sú aktívne. A s tým, aby boli neutrálne voči podnikateľským modelom podnikov v určitom sektore. Napríklad pre bankový sektor, bankovom sektore sú určité modely a niektorí hovoria, že súčasné štandardy vlastne fungujú v prospech určitých firiem viac ako druhých. Hľadáme také aranžma účtovných eh, štandardov, ktoré sú eh, v záujme eh, verejnosti aj z dôvodov iných, ako len poskytovanie informácie podnikov, ale napríklad aj pre ochranu životného prostredia. Čiže moja pozícia je, že regulátori by mali stanoviť svoje vlastné štanovy, tak ako aj daňové orgány majú účtovné štandardy a nie sú úplne tak isté ako tie pre poskytovanie informácií pre investorov. moji kolegovia, supervízori nesúhlasili e, s týmto názorom a hlavný dôvod je hĺbší. Je to preto, že finančné trhy sú tak veľmi dôležité a tak obrovské, že nikto sa neodvažuje načrtnúť štandardy, ktoré sa budú zakladať na iných údajoch ako o tých, ktoré prichádzajú z trhu. A myslím si, že to je však chybný e, prístup a ne, bojím sa to povedať. Však táto e, chyba e, nie je tak silne e, akceptovaná, že by sa povedalo, zmeníme štandardy a strážcovia finančnej stability by to prirodzene mohli urobiť a museli by sme týchto, e, tých, ktorí určujú štandardy, ako je ISB, aby toto zobrali do úvahy. toto je niečo, čo sa aj vlastne deje. Posledné štandardy, ktoré boli prijaté ISB, vlastne odstupujú od e, tých rigidných štandardov. Čiže dochádza k určitej zmene v Európe a myslím si, že sme E, vlastne našli určitú e, vyváženosť. Je to naozaj dlhodobý proces. Ďalšia otázka, ktorá sa týka menovania e, a určovania postupov a transparentnosti. Najdôležitejšie vymenovanie teraz bolo vlastne predsedu rady. Tento proces je veľmi transparentný kandidát sa hľadá veľmi transparentným spôsobom a tento systém je plne monitorovaný, e, čo nie je zachytené v základných pravidlách, ale vlastne postup vedie k veľmi uspokojujúcim výsledkom nie len pre tých ľudí, ktorí hlasujú, pretože hlasujú anonymne, ale pre všetky aktérov, ktorí sú zapojení do daného procesu. Čiže ak toto môž, tento proces menovania môžem porovať s, s inými orgánmi aj z ECB, tak by som mohol povedať, že e, aj ISB je, má transparentné hodnotenie, má transparentné menovanie napríklad v basileckém výbore. Nemôžem povedať, že by tam bol transparentnejší spôsob ako u ISAB. Zastúpenie Európanov, to bola ďalšia otázka. Opätovne by som chcel povedať, že inštitúcia má určitú architektúru, ktorá sa zakladá na globálnom e, prístupe, ktorý nie je špecifický podľa, e, vo vzťahu k jednotlivým krajinám. Je tam veľa správcov e, z USA v rámci našej rady IFRS nebolo prijaté v USA, preto by mohli mnohí e, proti tomuto vystupovať, ale boli by tam určité dôsledky, keby sme nemali v rámci tejto rady správcov z USA. Ak by situácia bola opočná, ak by inštitúcia, ktorá stanovuje orgány, bola v, teda účtovné štandardy, bola v USA, a bolo tam len zo pár Európanov, ale Európa by neprijala uh, tieto štandardy, tak potom by Európania povedali, že to je jednoducho americký imperializmus a musíme niečo s tým spraviť. Čiže teraz je to naopak a stiažujeme sa a vlastne to nedáva zmysel. Nemyslím si, že náš prístup je chybný. Máme množstvo Európanov medzi správcami, medzi poradným orgánom rady a sú vo väčšine, zďaleka vo väčšine. Čiže nemyslím si, že by e, tu bolo nejaké nedostatočné zastúpenie Európanov v rámci našeho orgánu. E, v súčasnosti riadenie inštitúcie funguje na troch, štyroch rovných na ISSB, predstavenstvo, monitorujúca rada a teraz G20, pretože de facto títo tiež sa vyjadrujú k cieľom a programom, čo sa týka účtovníctva. Ten tretia úroveň, čo je vlastne monitorovací výbor, to prichádza z ISCO. ten, táto úloha im nebola určená zo strany G20. G20 nebola v tom čase aktívna, e, čiže mohli by sme sa spýtať otázku e, a spochybňovať teda legitimnosť tohto monitorovacieho výboru, čo je však veľmi dôležité pre správnu radu, je, že tento monitorovací výbor existuje a že je to veľmi pozitívny fakt. Uh, ja som e, predsedal správnej rade v roku 2005 a potom som bol menovaný po druhýkrát ako vedúci monitorovacieho výboru. Čiže e, E, zastúpenie môže byť rozšírené, pretože v súčasnosti prehodnocuje a pre MMF by bolo veľmi žiadúce, aby bolo zapojené. Na to však musia rozhodnúť správcovia. Možno aj G20 by to mala rozhodnúť v budúcnosti e, keďže ISB v rámci IFRS e, um, je uh, akousi referenciou takým kladic, klasickým orgánom a teda aj vo vzťahu nich by to bolo taký adekvátny krok. Mám ešte dvoch rečníkov, ktorí chcú hovoriť a poprosím Antolín a potom Eudiko. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sem prišli. Ja by som chcel, keď hovoríme o balíku pre dohľad, eh, povedať jednu vec. My v podstate sa snažíme, eh, zavie, eh, snažíme sa zaviesť tento princíp výkazníctva mm, pre jednotlivé krajiny. No a v súčasnosti existujú isté globálne štandardy, a do istej miery je potrebné len doformulovať nejak, nejaké normy, ktoré by boli, ktoré by boli kompatibilné s tými s tými e, globálnymi normami. Čiže e, toto je potrebné vyriešiť z hľadiska transparentnosti a e, dobrej správy. Toto je jednoducho princíp, ktorý musíme zaviesť a skompatibilniť s globálnymi normami. A druhá vec, ktorú treba vyriešiť, je, že tieto štandardy na jednej strane musia vyvolávať dobrý obraz o ekonomike. Ide v podstate o súkromné podniky, o súkromných investorov. A pokiaľ tie normy nebudú dostatočné, tak potom mm, obdobie amortizácie budú príliš krátke a môže sa stať, že niektoré investície nebudú, e, nebudú výhodné pre investorov, pretože bude neistota na, na, to, na tých trhoch. A e, toto môžu e, štandardy uľahčiť alebo stiažiť. Čiže to je jedna vec. A mm, toto je tiež treba zohľadniť. A pokiaľ ide o kvalitu, tak ja by som chcel ponúknuť jednu, jednu úvahu. Kvalita týchto štandardov by sa mohla uh, podstate založiť, alebo to by mohla vychádzať zo skutočnosti, že sú to normy. Um, čiže uh, definícia um, noriem to v podstate je taká, taká, taká pasívnejšia vec, teda uh, to Eh, napríklad výrobcovia si stanovujú normy a je to, je to pasívna vec, zatiaľ čo princípy sú dynamické a princípy si stanovujú eh, korporácie, ktoré chcú, chcú byť dynamické. A eh, rozdiel medzi, medzi princípmi a štandardmi alebo normami je taký, že jedni požadujú firmy, druhé požadujú skôr, skôr vlády. No a Naším hlavným cieľom je zabezpečiť transparentnosť a zabezpečiť dobré vládnutie, dobrú správu a to, aby reforma medzinárodných finančných inštitúcií mohla byť úspešná. Ja by som chcel vedieť, či táto strategická vízia v, te, v tejto chvíli existuje a ako by sa mohla ďalej vyvíjať. Thank you. Ildiko. Ďakujem, Ildiko. Ďakujem, eh, eh. pán, e, pani predsednička. A ďakujem eh, vám za návštevu a správu o účtovných normách. Ako človek, ktorý v praxi sa zoberá účtovníctvom a pôsobí ako auditor, chcem sa opýtať, nakoľko tieto štandardy sú užitočné. Eh, ekonomická štruktúra eh, mm, je taká, že malé stredné podniky, na malé stredné podniky mm, prípade až 98% a 2%, 2% to sú veľké podniky. Keď hovorím o menších e, firmách, e, pre nich tieto normy a štandardy sú príliš komplikované. Zavedenie medzinárodných noriem, napríklad u nás, v mojej krajine, v niektorých ďalších, e, prišlo v podmienkach pre byrokratizovaného systému. A preto sa chcem opýtať, nakoľko sú títo normy užitočné pre malé a pre stredné podniky versus veľké spoločnosti. Ak sa pozrieme na malé a stredné podniky, ja sa nemyslím, že medzinárodné eh, normy eh, ich podporujú, naopak ešte viac komplikujú ich činnosť. A transparentnosť, ktorú ste spomenuli, predstavuje mm, eh, základný princíp a ten sa nevždy zaručený. E, keď sa na to dívam z európskeho e, hľadiska, myslím si, že e, jednotný trh je mimoriadne dôležitý. A preto vyvstáva otázka, do akej miery medzinárodné normy pomáhajú podporovať jednotný trh a či podporujú aj malé a stredné podniky. Či táto štruktúra nám poskytuje dodatočné informácie, ktoré by sme vedeli využiť pri porovnávaní jednotlivých štátov alebo odvetví hospodárstva vo vnútri každej krajiny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Viem, že sme pod časovým tlakom, že je tu veľa ľudí, ktorí nie sú až takými veľkými nadšencami eh, účtovných noriem, tu sú skôr ľudia, ktorí budú hlasovať, takže budem eh, odpovedať stručne. Poznačil som si, že eh, pre niektorých sa to zdá byť iba ťarchou, ale poviem vám niekoľko slov ohľadom porovnania princípov a pravidel. Ako viete, IFRS vychádza z, z princípu používanie eh, noriem, ktoré sa zakladajú na zásadách, a nie na no, eh, pravidlách. Myslím si, že aj v svetle nedávnej krízy eh, je to najlepší prístup. A to znamená, že organizácie, ktoré preberajú tieto štandardy, musia sa správať zodpovedne a preto IFRS je veľmi príťažlivý systém i e, do určitej miery Spojené štáty e, považujú e, za niecelkom priateľné, pretože vychádzajú predovšetkým e, z pravidel a nie princípov. A poznámky pani poslankyne, neviem teraz prečítať e, jej meno, to je pani Kopels. Malé a stredné podniky. Ako viete, existujú osobitné normy pre malé a stredné podniky Mimochodom, e, ja som odporčil našej organizácie, aby sme e, vypracovali takéto normy pre malé a stredné podniky. Som to e, urobil pred 5 rokmi, keď som sa poprvýkrát ujal svoje funkcie. Takéto normy existujú, dajú sa podstatne jednoduchšie uplatňovať v porovnaní s bežnými normami. V Európe nie sú povinné Čiže nie je tu e, povinnosť e, využívať tieto normy. Je to možnosť, ktorá sa široko používa, ale nie e, znamená nejaké obmedzenie činnosti malých a stredných podnikov. Aby ste získali aspoň akú takú predstavu, účtovné normy pre malé a stredné podniky predstavujú zhruba jednu desiatinu rozsahu obvyklých norm. Čiže išlo o našu snahu, aby dodržovanie týchto noriem zo strany malých stredných podnikov bolo jednoduchšie a menej nákladné. Pokiaľ ide o vzťah medzi účtovnými normami a podporou jednotného trhu, myslím si, že kľúčovým prvkom jednotného trhu je nielen e, sloboda pohybu kapitálu, ale aj finančná integrácia v širšom e, zmysle tohto slova. A očakáva sa, že takáto integrácia e, umožní e, priame investície do alebo úspory e, do najvýnosnejších investícií bez ohľadu na príslušný sektor alebo geografické alebo politické hranice. Jednotný spôsob hodnotenia výsledkov činnosti firiem a vyhodnotenia e, potenciálneho výnosu investícií alebo úspor e, vložených do tejto firmy je nevyhnutným prvkom e, činnosti tohto trhu. Čiže je tu úzky vzťah medzi vytvorením jednotného trhu, prínosmi jednotného trhu a jednotným spôsobom merania výsledkov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za to, že tu došlo k určitému narušeniu rokovania, pretože postupne prichádzajú e, poslanci, ale myslím si, že bola aj e, na prospech e, pre týchto poslancov, lebo dozvedeli sa niečo o medzinárodných normách finančného výkazníctva. Ďakujem veľmi pekne. Som presvedčená, že 16 mm, čas by sme radi opätovne sa vrátili k tejto téme. Ďakujem aj vám veľmi pekne. A teraz by sme mali prejsť k bodu programu 9. Pôjde o hlasovanie o politike e, v oblasti hospodárskej súťaže v roku 2009. Poprosím e, e, poslancov, aby vložili svoje hlasovacie karty. Tí z vás, ktorí dostali strach, pretože zabudli ste kartu, povedzte prosím komu to chýba. Takže v prípade, že výsledky hlasovania nebudú celkom jednoznačné. Takže skúsme e, vyskúšať hlasovacie zariadenia. Takže otváram hlasovanie, je to skúšobné hlasovanie. Tlačte prosím vás na e, tlačidlo, šťastné tlačidlo. Zistím, zistíme, ktoré tlačidlo najradšie, na ktoré tlačidlo najradšie tlačíte. takže 29 plusiek, iba 4 minusky a traje sa zdržali. Výborne. Takže ak sme pripravení, odsek 1 pôvodného znenia, kto je za, proti, zdržali sa, schválený odsek 2 pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Imko 1 odpadáva. Poznamenie na vrch 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Poznamenice na vrch, prepačte. Už som takmer stretila e, hlas 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zdá sa, že je schválený. ITRE 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. ITRE 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh a prečo je tu mm, žltou? Takže všetci by ste mali mať pozmeňujúci návrh. Kompromis A za, proti, zdržali sa schválený. E, pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. ITRE 24. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. 19 za, proti, zdržali sa schválení. 20 za, proti, zdržali sa schválení. Inko 4 za, proti, zdržali sa schválení. Dvadsať jeden. E, oddelené hlasovanie na poslednú chvíľu? Nie. Takže 21. Je to e, obvykle bežné hlasovanie. Kto je za? Proti? E, schválené. 5. Imko. Je tu požiadavka skupiny AS a D, aby sa hlasovala oddelenie ohľadom opt-in princípov are taking into account. Všetci ste to dostali? Takže najprv budeme hlasovať e, o znení bez týchto slov a potom zistíme, či to chceme tam mať alebo nie. Takže kto je za pôvodné znenie? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zrejme ja som to nevyhlasal dostatočne za. Povedal som, či sme za alebo proti týchto, tomto slovom. To je tá druhá časť. Zrejme aj vy ste to tak pochopili výborne. Takže toto e, je schválené bez, e, bez ozmeny. A teraz hlasovanie po častiach. Pozmeňujúci návrh 22. Prvá časť e, návrh 22. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že mali by sme si to overiť elektronicky. Takže overujeme si druhú časť Ja nehlasujem. Schválené. Kompromisný návrh B. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 25 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 27 za. Proti? Zdržali sa? Myslím si, že je schválený, ale overme si to. 27. E, všetci ste hlasovali? V poriadku. Je to schválené. Takže mala som pravdu. Pozmeňte sa návrh 28 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeň si návrh 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa? E, schválený. Pozmeň si návrh 2. Imko. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený odsek 11, pôvodné znenie za, proti, zdržali sa, schválený. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 37 za, proti, zdržali sa, schválený. 38 e, hlasujeme e, po častiach. Prvá časť e, za, proti, zdržali sa, zamietnutá druhá, druhá časť Musíme o, ne, o nej hlasovať osobitne za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Kompromisný návrh D. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 39. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Myslím si, že aj toto je zamietnuté. 40. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutí. 41 za. Proti. Zdržali sa? Prijatí. 42 za. Proti. Zdržali sa? Ospravedlňujem sa. Čiže C sme prijeli, takže toto odpadáva 42, 44 za, proti, zdržali sa schválení. 45 za, proti, zdržali sa schválení. 43 za, proti, zdržali sa. Overme si, e, prosím vás, 43. E, Končíme hlasovanie. Je to schválené. na vrch 46. Za. Proti. Zdržali sa schválení. 47 odpadáva, 48 odpadáva, 49 za, proti, zdržali sa, zdržali sa zamietnutí. Dobre, Zmena na poslednú minútu v pozmeňovací návrhu 50. Ale aká je zmena? Jasné, pani predsedajúca. Hovorí sa tam eh, developing and evaluating. Predtým sme sa nemohli rozhodnúť, či tam dať slovo developing alebo evaluating a teraz je návrh dať tam developing and evaluating. Toto je ústna zmena, ktorú eh, si vyžiadala Sophie, takže akceptujeme ten ústny. Ja by som len chcela povedať, hovorí Fanetfeld, toto je e, žiadosť pána Sanchez preseda, nie moja, moja. Ale dobre. Dobre, pokračuje pani predsednička. Čiže, čiže s touto ústnou zmenou všetci, ktorí sú za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 51 za, proti, zdržali sa, prijatý. 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. 53 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale overíme elektronicky. Overujeme 54. Každý hlasoval. Zamietnutý. Takže pôvodný text e, odseku 12. Všetci, ktorí sú za, proti, zdržali sa schválený. Pôvodný text odseku 13 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací náš 56 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 55 e, za, proti, Zdržali sa. Myslím, že to je tiež zamietnuté. Pôvodný text za. Proti. Zdržali sa. Môžeme to overiť, ten pôvodný text. Lebo to vyzerá byť celkom tesné. Takže pôvodný text 14 Overujeme elektronicky. Uh, takže to sa nám zmenilo. 57 za, proti, e, zdržali sa prijaté, 58 za, proti, zdržali sa, to je odmietnuté, pôvodný text, e, odsek 16 za, proti, zdržali sa, prijaté, 59 za, proti, zdržali sa, schválený, 60 za, proti, zdržali sa, môžeme to overiť, overujeme 60. A, tak schválený, 21 oproti 20. Pôvodný text odseku 17 za, proti, zdržali sa schválený, 61 za, proti, zdržali sa schválený 62, pre, vypadáva tým pádom, 87 za, proti, zdržali sa schválený, ITRE 15 za, proti, zdržali sa schválený, 88 za, proti, zdržali sa, overíme to, 88 overíme, Overujeme 88. Dobre, hlasovanie zatvorené, je to zamietnuté. Takže to bolo k 88. Transport 3 za, proti, zdržali sa schválený. Transport 6 za, proti, zdržali sa to je tiež prijaté. Transport 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Transport 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Odsek 18, kto je za, proti, zdržali sa schválení. 63 za, proti, zdržali sa. Ten je schválený. 64 za, proti, zdržania schválené, IMKO 6, kto je za, proti, IMKO 6, e, urobíme to znova, lebo neviem, čo robí EPP. E, kto je za, proti, zdržali sa schválení. ITRE 21 e, za, proti, zdržali sa schválení, 65 za, proti, Zdržali sa. Overíme elektronicky 65. -ku. Overíme 65 elektronicky. Každý hlasoval, takže je to prijaté. Pôvodný text v odseku 19 e, za, proti, zdržania schválené, 66 za, proti, stržania. to je zamietnuté. Hm. Pôvodný text, odsek 20 za, proti, zdržali sa, schválené. Imko 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Odsek 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 67 za, proti, zdržali sa schválený, 69, pardon, takže ten nám prepadáva a prechádzame až na IMKO 10. E, kto je za? IMKO 10, proti, zdržali sa schválení 72, to je rozdelené na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. 71 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 23 za, proti, zdržania schválené. 22, eh, 24 za, proti, zdržania schválený. 73 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržania. Overíme prvú časť eh, pozmeňovacieho návrhu 73. Overíme elektronicky 73. prvú časť. Mm, takže to je schválené. Druhá časť eh, za, proti, Zdrženia zamietnutá. ITRE 4, aha, môžeme, takže ITRE 4, kto je za, proti, zdržania, schválený. Teraz e, prejdeme na 26, len druhú časť. Druhá časť pozmeňovacieho na 26, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. ITRE 10 za, proti, Aj toto pokúsime ešte raz e, rukami. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 74 za. Proti? Zdržali sa. Overíme 74 elektronicky. schválené. 75 za, proti, zdržali sa schválené 76 za, proti, zdržali sa schválený 89 za, proti, zdržania zamietnutý 94 za, proti, zdržania zamietnutý IMKO 17 za, proti, zdržania schválený kompromis E, kto je za, proti, zdržania schválený. 79 za, proti, zdržania zamietnutý. 84 za, proti, zdržania zamietnutý. 85 za, proti, zdržania schválený. Tre 11 za proti zdržania schválené, 86 za proti zdržania schválený, ITRE 20 za proti zdržania schválené, ITRE 17 za proti zdržania schválené, IMKO 16 za proti zdržania schválené, ITRE 16 za čo zas? Pýta sa pani predsednička? A nie, to je ITRE. Nie je IMKO, dobre, takže <laughs> za proti Aha, teraz som vás asi zmiatla, že? Takže môžeme, môžeme tieto vyriešiť v jednom bloku? Nemôžeme. ITRE 16 za, proti, zdržania, schválené. ITRE 18 za, proti, zdržania, schválené. ITRE 19 za, proti, zdržania, schválené. Pôvodný text 26 za, proti, zdržania, schválené. IMKO 7, IT schválené IMKO 8, IMKO 9 za, proti, zdržania, schválené 90 za, proti, zdržania, schválené kompromis F za, proti, zdržania, schválené 91 za, proti, zdržania, schválené 93 za, pro, za proti, Stržania schválený. Môžem overiť 93, ak chcete. Otváram hlasovanie. Overujeme 93. Každý hlasoval. Dobre, takže to je schválené. ITR 14, ten prepadáva, takže teraz sme na IMCO 13 za, proti, zdržania schválené, imko 14 za, pro, proti, zdržania schválený, tran 7 za, proti, zdržania schválený, tran 13 s ústnym pozmenením doplnenie slov EG, teda napríklad za, proti, zdržania schválený, tran 18 za, proti, zdržania Overíme trán 11, trán 18. Overujeme trán 18. Zahlasoval každý? Dobre, takže je to schválené. Tran 16 s ústnym pozmenením zmena are advantaged na benefiting from state support. Za proti zdržania schválené. Strán 22 za, proti, zdržania, myslím, že je to zamietnuté, ale overíme trán 22. Zahlasoval každý? Nie, takže bolo to schválené. trán 15 za, proti, zdržania, zamietnutý, trán 1 za, proti, zdržania schválený, tran 2 za, proti, zdržania. Môžeme to overiť tran 2, by sme mali, tran 2, pretože to vyzerá byť také rozdelené to hlasovanie. Dobre, a každý zahlasoval tak e, to prepadáva. 2020, mal som pravdu. Eh, pardon, Vicky. A už máte kartu, dobre. No, váš hlas mohol rozhodnúť. Takže 20, 20 to prepadáva, tran 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, tran, tran 5 za, proti, zdržania Myslím, že to je schválené, ale znova Trump 5 overíme. Je to veľmi dôležité, aby ste tie ruky zdvíhali. Zahlasoval každý. Prijaté. Tran 8 za, proti, zdržania zamietnutý. Tran 9 za, proti, zdržania schválený. Tran 10 za, proti, zdržania schválený, tran 11 e, s ústnym pozmenením zmena slova ascertain na SS a potom je tam vyškrtnutá posledná časť toho textu. Teraz touto ústnou zmenou hlasujeme za, proti, zdržania, schválené. Tran 12 za, proti, zdržania, schválené. Tran 14 za, proti, zdrženia schválené. IMCO 12 e, s ústnym pozmenením, znova zmena deregulácia na otvorenie. IMCO 12, kto je za, proti, zdržali sa schválený. TRAN 19, e, a ten prepadáva, tak nič. TRAN 20, kto je za, proti, ten Nepáči sa mi len počítať koordinátorov, čiže keby ste mohli naozaj zdvíhať ruky TRAN 20, kto je za, proti, stržania. takže ten je schválený. TRAN 21 za, proti, stržania. aj ten je schválený. Hm. 24 TRAN za, proti, zdržania zamietnutý. ITRE 12 e, za, proti, zdržania zamietnutý. IMKO 15 za, proti, zdržania za, e, schválený. ITRE 22 za, proti, zdržania schválený. ITRE 13 za, proti, zdržania schválený. ITRE 23 za, proti, zdržania schválený. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržania schválený. 2 za, proti, zdržania schválený. 3 za, proti, zdržania zamietnutý. E, pôvodný text za, proti, zdržania schválený. Pozmeňovací návrh 4 za, proti, zdržania schválený zamietnutý 5 za, proti zdržania schválený 6 za, proti zdržania schválený 7 za, proti zdržania zamietnutý 8 za, proti zdržania zamietnutý 9 za, proti zdržania. Som zmetená. <laughs> Overíme deviatku. Takže tento je zamietnutý. Pôvodný text, úvodné ustanovenie E za, proti, zdržali sa schválený, 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí pôvodný text F za, proti, zdržali sa schválený 12 za, proti, zdržali sa zamietnutý pôvodný text e, G za, proti, zdržali sa schválený H za, proti, zdržali sa schválený 13 za, proti zdržali sa schválený 14 za, proti zdržali sa schválený e, citácie 1, 1 až 15 pôvodný text to je za, proti zdržali sa schválené. Takže teraz budeme hlasovať elektronicky o celom texte s pozmeneniami, ako sme ich práve schválili. Otváram hlasovanie. Ak zahlasoval každý, tak 38 za, dvaja sa zdržali, takže gratulujeme spravodajkyni, e, spravodajcovi. Ha, pardon, pane Pink, vy chcete niečo povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel poďakovať za vašu podporu, ale by som povedal len jednu vec, a to je, toto je uznesenie, uznesenie, kde žiadame komisiu, aby vypracovala asi 15 rôznych štúdií a e, riešila nejaký dohľad. Takže ja, ak súhlasíte, aby som e, udržal kontakty s komisiou a Eh, riešil, čo sa bude robiť, čo bude prioritou a ja budem informovať tieňových spravodajcov o pokroku, ktorý sa podarilo doteraz dosiahnuť, lebo eh, toto je kopa práce. Komisia eh, je politický orgán a nie je to výskumný inštitút, takže treba prihľadať aj na to. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme prešli na bod programu 10. To je hlasovanie o HDP a Eh, ostatných záležitostiach, meranie pokroku v meniacom sa svete. svete. Sme pripravení? Spravodajca chce hovoriť na začiatok. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani predsedajúca. Chcel by som veľmi pekne poďakovať kolegom. Ehm, naozaj podarilo sa nám vytvoriť eh, dobrý kompromis. Ďakujem vám za vašu snahu ako vyplýva z hlasovacieho e, zoznamu, e, s väčšinou pozmeňujúcich návrhov e, súhlasím, keď nie so všetkým. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, takže môžeme pokračovať s hlasovaním. Kompromisný návrh A za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis B za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis C za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh D za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to prijaté, ale preveríme to. Pozmenujúci návrh 22. Hlasovali všetci. Uzavieram hlasovanie. Tak je to prijaté. 23, 24 vypadajú. Pozmenujúci návrh 25 za, proti, zdržali sa. Verím, že to je prijaté. Môžeme to preveriť? 25. Hlasovali sme všetci. Uzavieram hlasovanie. A to 19, 19. Tak vypadá pozmenujúci návrh 26 v dvoch častiach s e, ústnym, e, s ústnym pozmenením. E, v obidvoch častiach je ústne pozmenenie. Časť 1, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to je zamietnuté, ale preverme si časť 1. Hlasujeme. Ja nehlasujem, všetci kolegovia hlasujú. Takže všetci sme hlasovali a to je prijaté. Druhá časť, všetci, čo sú za, proti, zdržali sa, tiež prijaté. 27 vypadá, 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis E za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti, zdržali sa. Môžeme preveriť 34. -ku. Hlasovali sme všetci. Uzavieram hlasovanie. Prijaté. Kompromis F za. Kompromis F za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis G za, zdrž, e, proti, zdržali sa. Verím, že je to prijaté. Kompromis G. Takže pozmeňujúci návrh 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa. Môžeme preveť 43. Uzavieram hlasovanie. Prijaté. Kompromis H za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis I za, proti, e, zdržali sa, prijaté. 47 pada, 48 za, proti, e, zdržali sa, prijaté. 49 2, 50 za, proti, zdržali sa, prijaté 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 52 za, 52 tiež vypadá, takže 53 za, proti, zdržali sa, prijaté 1 za, proti, zdržali sa, prijaté 2 za, proti, zdržali sa, prijaté 3 za, proti, zdržali sa, prijaté 4 za, proti. Môžeme preveriť štvorku. Uzavieram hlasovanie a je to zamietnuté. Elektronické hlasovanie k pozmenenému stanovisku ako takému. E, e, otvárame elektronické hlasovanie pozmenenému zneniu. Hlasujte, hlasujte, poprosím vás. 35 za, 2 proti a jeden sa zdržal. Gratulujeme k spravodajcovi. Ďakujeme veľmi pekne a teraz a ešte máme jedno hlasovanie. Toto je ústna otázka. Hlasovanie amblok. Kto je za, proti? Zdržali sa? To je prijaté elektronické hlasovanie k znenu a pozmenenému. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzavieram hlasovanie. 34 za, nikto proti, nikto sa nezdržal, takže to je dobre. Teraz predávam slovo Ali na predsedanie, preč, pretože ja budem hovoriť s pánom e, predsedom o e, rôznych otázkach a viem, že e, teda vy budete ďalej pokračovať. Ďakujem. Okay, um, can I ask those that are leaving to leave? Môžem požiadať tých, ktorí chcú odísť, aby odišli, aby my sme mohli pokračovať. Ďalšia téma v rámci našeho programu je správa Ani Podimata, čo sa týka inovatívne financovanie na celosvetovej a európskej úrovni Máme 194 predložených pozmenujúcich návrhov, takže možno e, e, spravodaj sa e, sa už na to pozrel. Takže dávam slovo spravodajcovi a pán Balc, vy by ste poprosím vás mohli pokračovať v diskusiách mimo miestnosti, pretože je tu príliš veľa ruchu. Myslím si, že verejnosť nechce počuť takéto hluky, pretože sa to vysiela von. Ďakujem pekne. Budem hovoriť, e, pokiaľ je to možné, e, v svojom materinskom jazyku po grecky, aby sme trošku ušetrili čas. E, takže chcela by som poďakovať kolegom a kolegyňam. Mm, naozaj je to veľa pozmeňujúcich návrhov, 199, a chcel by som poďakovať 194, e, e, e, poďakovať tieňovým spravodajcom za konstruktívnu diskusiu, ktorú sme mali minulý týždeň v Štrasburgu. Mm, pokiaľ ide o vecnú stránku pozmením sa návrhy, ktoré sme dostali, pripravili sme už aj viaceré kompromisné návrhy, ktoré sme dnes ráno dodali tieňovým spravodajcom. Predtým, ako sa vedrím k najdôležitejším návrhom, veľmi stručne ohľadom dvoch základných parametrov, kde podľa mňa Európsky parlament a samotný e, e, výbor sa môže dohodnúť e, ohľadom inovatívnych financií na svetovej úrovni. Jednak ide o krušné obdobie, ktorým prechádza Európa, eurozóna, najmä je to zložité pre euro. Bez ohľadu na naše analýzy e, toho, prečo k tomu došlo, vieme, že e, v súčasnosti existuje, e, mm, existujú veľké finančné ťažkosti a tlak na rozpočet a ide o e, e, zložité postoje e, Rady a parlamentu ohľadom nového rozpočtu. Veľmi ťažké sa vypracová ambiciozná stratégia Európskej únie. Vieme, že stratégia 2020 pre väčšinu nás to bude 10 ročie úspor v Európskej únii pokiaľ ide o hľadanie nových e, finančných nástrojov, finančných prostriedkov, je to e, pre Európsku úniu jednosmerná ulica. A e, druhý parameter spočíva v tom, že európsky občan vďaka pôsobeniu úsporných opatrení bude musieť znašať hlavné bremeno krízy. A kolegyne a kolegovia, vieme, že existujú viaceré zhromaždenia, Eh, ku ktorým dochádza eh, v celej Európe. A Eurobarometer hovorí o tom, eh, že euroskepsa mm, je na vzastupe. Dokonca aj v tých, u tých obyvateľov, ktorí tradične mali priazný postoj k Európe. To znamená, že musíme zohrať rozhodujúcu úlohu a vyslať dôležitý signál pre našich občanov E, bude to závisieť e, od toho, ako sa bude vyvíjať e, postup k Európe bez ohľadu na naše pár. párne. Ide o dôchodky, ide o zvýšené daní pre zamestnávateľov a zamestnancov. Musíme sa snažiť o konstruktívne riešenie ktorý zabezpečí spravodlivé rozdelenie hierarchie. V prvej kapitole hovorím teraz o kompromisných návrhoch. Na- Hovoríme o zdanení finančného sektora. A najdôležitejšia otázka e, e, spočíva v tom, či e, zdaníme finančné transakcie na európskej alebo celosvetovej úrovni. Pred 12 mesiacmi, keď išlo o správu o finančnej a hospodárskej kríze, E, Tuto správu podporili veľkou väčšinou takmer všetky politické skupiny. To znamená, že Európsky parlament sa vedel e, za zavedenie e, zdanenia finančných transakcií a to by malo prispieť k, k väčšej kontroli špekulačných aktivít a zníženiu schodku rozpočtov. Parlament v tejto súvislosti povedal, že táto daň by e, e, e, mala sa uplatňovať globálne a naj... nesmie sa to stať tak, že najprv sa najprv na úrovni Európskej únie. Ide o to, aby únia dokázala vyvinúť tlak v rámci skupiny G20. Taký isté sme vyzvali Európsku komisiu, aby uskutočnila štúdiu E, realizovateľnosti e, a dopadov. E, ide aj o zabezpečenie vyváženej hospodárskej súťaže medzi európskymi trhmi a svetovými trhmi. Vyzvali sme komisiu, aby urobila čím skôr štúdiu ohľadom možných dôsledkov. A potom sme pripravili konkrétny legislatívny návrh pre komisiu. Som toho názoru, že po e, hlasovaní v parlamente e, sme si stanovili veľmi e, ambiciozne cieľy na strane Európskeho parlamentu a o dva mesiace neskôr nemali by, teda o 12 mesiacov neskôr nemali by sme odstúpiť z toho, čo sme presadzovali predtým. Takže dnes na základe e, e, do, máme pozmeňujúce návrh v odseku 7 Chcel by som povedať, že sme za svetové e, zjednotenie e, aj v rámci e, skupiny G20. V mojej správe sa to jasne, jasne uvádza. Taktiež sa domnievam, že nemali by sme váhať. Musíme uznať, že je tu nebezpečenstvo toho, že sa stratí potrebný elán a bude sa to ťažšie presadzovať. Myslím si, že Európa sa by sa mala ujať vedúcej úlohy a to sa musí uzrkadliť aj na našich trhoch. Musíme pôsobiť účinne a musíme taktiež e, e, zabezpečiť e, štúdiu realizovateľnosti ďalších dôsledkov Okrem tejto dane existujú aj ďalšie pozmenujúce návrhy, ktoré boli pripravené. E, e, takže tu, sú tu dva e, dôležité návrhy ohľadom zdanenia bank a zdanenia finančných aktivít. Títo dva nástroje majú svoju vlastnú hodnotu a netreba zabudať, že príjmy výnosy, ktoré potenciálne môžeme dostať na základe použitia týchto nástrojov, E, títo výnosy však by neboli také vysoké ako v prípade uplatnenia e, e, zdanenia finančných transakcií. To uznáva aj samotná Európska komisia, ako o tom píše v najnovšom oznámení ohľadom zdanenia finančného sektora, kde sa spomína zdanenie finančných aktivít a nie finančných transakcií. Čiže to sa musí E, e, ovplyvniť, e, musí sa odzrkadliť aj na výnosoch. Mala by to spomaliť spekulatívne aktivity a má to aj dodatočnú hodnotu z hľadiska zvýšenia transparentnosti, posilnenia stability a účinnosti finančných systémov, finančných trhov. V druhej významnej otázke, ktorú obsahuje táto správa a týka sa to euro e, dlhopisov, e, využitie eurobondov, euro e, dlhopisov a získanie financí na základe projektu európskych dlhopisov. Dochádza k ku konvergencii dodaných pozmeňujúcich návrhov, ale k prvej téme, k otázke euro dlhopisov E, ide o celkovú zadlženosť e, členských štátov. Kompromisné návrhy, ktoré sa prekladajú v tejto oblasti, požadujú e, hodnotenie zo strany Európskej komisie uprostred finančnej krízy existujú, treba by nájsť stále pôsobece mechanizmy riadenia hospodárstva i keď e, e, e, komisie má určité výhrady voči takémuto hodnoteniu. Ja by som chcel vyžadať, aby napriek rozhodnutiu Ekofinu z minulého týždňa, z nedele, aby E, táto teda zadlženosť e, sa týkala e, nielen jednotlivých krajín, to sa týka aj Belgická, Talianska a náklady, ktoré znašajú tieto krajiny tento týždeň dosiahli historického maxima. Mali sme včera tu predsedu Európskej centrálnej banky pána Trišeta a centrálna banka sa dostáva do kritiky ohľadom opatrení, ktoré použila. Myslím si, že Európsky parlament požaduje e, e, komplexné hodnotenie dopadov. Treba využiť e, možnosti nájsť trvalo platný nástroj a to prebieha v rámci rozhovanie ohľadom novej finančnej architektúry na úrovni Európskej únie alebo eurozóny. Ide o emisiu eurodlhopisov a tretia oblasť sa týka e, pripravenosti e, príslušných komisárov na reformu. E, v oblasti politiky energetiky. Treba zohľadniť potreby sektora energetiky E, aj z hľadiska zdanenia e, znečistenia životného prostredia. Čiže existujú tu e, viaceré aktivity, ktoré počas viacerých rokov znečistujú životné prostredie. Mm, mm, treba rozlišovať medzi týmito aktivitami a tými, ktoré nepoškodzujú v rovnakej miere mm, životné prostredie. A to Mám pozmeňujúci návrh 167 od pani Hübner a niektorých ďalších e, poslancov. Myslím si, že to predstavuje dobrý základ pre diskusiu a rokovania ohľadom zdanenia energetiky. Toľko som chcela povedať úvodom a chcela by som ešte raz poďakovať svojim kolegom za ich príspevky a návrhy pozmeňujúcich e, zmien. Ďakujem pekne, pani Podomáta. A teraz najprv tie nevy spravodajcovia, takže e, budem vás vyzvať v porade, ako ste sa prihlásili. Najprv pani Hübner, e, ste tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som poďakovať pani e, Mutimata za veľmi konstruktívne ovzdušie, ktoré vytvorila, keď sme mali prvé stretnutie tieňových spravodajcov mne samozrejme závisí, o, o, záleží na nájdení e, kompromisu v jednotlivých častiach správy. Myslím si, že v niektorých častiach sa to nám podarilo, i keď nie vo všetkých. A úvodom by som chcela spomenúť otázku zdanenia finančného sektora, najmä zdanenia finančných e, transakcií. Podľa mňa e, stále ešte panuje neistota, pokiaľ ide o všetky podmienky, ktoré treba vytvoriť, aby sa e, rozhodlo v tomto smere. Vieme, že aj v samotnom parlamente nie sme jednotní v tejto otázke, čo je podľa mňa dôležité, a to stále platí, je otázka zavedenia dane z finančných transakcií na globálnej úrovni. To by malo byť predpokladom rozhodnutia v Európe Stále tu vidím e, viaceré rizika v prípade, e, keď Európska únia samotná zavedie takúto daň. Mm, našťastie Európska komisia už viackrát zdôraznila, že e, pripravuje hĺbkovú analýzu dopadov a dúfam, že budeme môcť ešte počkať s definitívnym rozhodnutím, kým neuvidíme výsledky dopadovej štúdie a budeme sa môcť rozhodnúť o tejto dôležitej komplikovanej otázke a o tomto nástroji, ktorý e, platí v oblasti, ktorú až tak dobre nepoznáme. I existujú aj alternatívne nástroje, teda zdanenia finančných aktivít. Samozrejme, ani o tom e, nevieme až tak veľa ako návrh. E, ten sa objavil neskôr ako návrh zdanenia finančných transakcií ale našťastie aj toto je súčasťou e, e, dopadovej štúdie e, komisii, čo znamená, že aj ja sa teším na výsledky. A na základe toho, čo povedal pán komisár Šemeta, usudzujem, že určité hľadiska zdanenia finančných aktivít budú predmetom aj osobitného hodnotenia komisie. A dúfam, že potom na úrovni Európskej únie sa budeme môcť tejto, o tejto veci rozhodnúť čím skôr. Čiže stručne povedané e, si myslím, že mali by sme sa snažiť o získanie času e, a počkať s definitívnym rozhodnutím, e, kým sa nezverejní dopadová štúdia. Chcel by som sa viedriť aj e, k tomu, o čom ste hovorili niekoľko e, krát, pani e, predsedničke, Ide o štúdiu z Sasekskej univerzity. Musím povedať, že som veľmi dôkladne prečítala túto štúdiu a tá nie je jednoznačne pozitívna, pokiaľ ide o zdanenie finančných transakcií. Dokonca sa tam uvozajú aj ďalšie štúdie ohľadom zdanenia finančných transakcií a zdá sa, že výsledky týchto štúdií nie sú jednoznačné. Niektoré e, usudzujú, že e, potenciál e, výnosov je veľmi nízky, podľa niektorých štúdií ten je veľmi vysoký. Niektoré štúdie jasne poukazujú na to, že nežiaduce účinky budú nízky, zatiaľ čo iné hovoria, že budú veľmi značné. Čiže je tu značná neistota, pokiaľ ide o podmienky a účinky zdanenia finančných transakcií aj medzi odborníkmi E, zdá sa, že tento návrh je pomerne riskantný. To znamená, že aj tento parlament by mal byť uvážlivý, pokiaľ pôjde o definitívne znenie tejto správy. Mali by sme odzrkadiť aj túto neistotu z hľadiska rozhodovania. Pokiaľ ide o euro dlhopisy, myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť dobré porozumenie ohľadom e, samotného projektu, ktorý bude e, správovaný Európskou investičnou bankou. Ako vieme, Eh, a to je dobrá správa, eh, eh, komisia spolu s EIB sa intenzívne venuje takéto finančnej podpore pre viacročný finančný rámec pre podporu väčších infraštruktúrnych projektov. A myslím si, že v tejto otázke sme zajedno. Pokiaľ ide o druhú časť tejto kapitoly venovanej dlhopisom, Myslím si, že mali by sme byť realisti a zistiť, čo je e, reálne možné, pokiaľ ide o pôsobenie súčasných zmluv. Súčasnej zmluvy a v prípade, e, e, že bude potrebná veľká zmena zmluvy, aby sa dosahol pokrok z hľadiska euro dlhopisov. Ehm, no v takom prípade mali by sme vyzvať komisiu, aby veľmi dokladne preskúmala, a to hĺbkovo a komplexne, všetky možnosti. Všetko, čo sa dá urobiť v tejto oblasti. Treba eh, sa pozrieť aj na to, čo je možno robiť v rámci existujúcej zmluvy. Eh, formou možno, že nejakých menších eh, noviel tejto zmluvy. Najmä pokiaľ ide o možnosť použitia nástrojov obdobných tomu, čo použila Európska komisia na základe článku 143 pre e, členov Únii, ktorí nie sú členmi eurozóny, teda pri pomoc Lotyšsku, Rumunsku a Maďarsku, tiež formou dlhopisov. Takže aj e, z hľadiska mechanizmu riadenia krízy e, bolo mi možné zvážiť aj takúto možnosť v prípade členov eurozóny ale nevieme ešte, nemáme dostatok informácií, aby sme mohli povedať. Pokiaľ ide o zdanenie e, e, uhlíka, stále mám pochybnosti, či by e, to malo byť súčasťou správy, ale pokiaľ výbor sa rozhodne, že bude tlačiť týmto smerom, myslím si, že dúfam, že sa bude venovať dostatočná pozornosť aj diferencovanému dopadu tejto dane na jednotlivé členské štáty. Vieme, že sú skupiny štátov, pre ktorých to bude obrovská výzva, zatiaľ čo pre iných to je drobnosť. E, nebude to ich nutiť, e, aby e, realizovali viaceré aktivity. Takže aj tu treba byť ostražitý. Ale po najnovšom stretnutí s pani Padumata som nadobudlo dojem, že sa blížime ku kompromisu ohľadom týchto obsekov a dúfam, že tento kompromis dosiahneme. Čiže dnes vychádzam z toho, že mali by sme pokračovať v diskusiách. Vieme, že nemáme nekonečne veľa času, ale teším sa na všetky kompromisné návrhy e, v tých e, komplikovaných otázkach, kde sme sa ešte nedohodli a dúfam, že naše diskusie budú konstruktívne tak, ako boli doteraz. A domnievam sa, že nájdeme e, zhodu vo väčšine otázok, ktoré stále zostávajú nevyjasnené, že eh, definitívne eh, to urobíme. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Thank you. I, I haven't asked. Ďakujem veľmi pekne. Ja som eh, nechcel rozprúdiť diskus, diskusiu. Ja som vás nepožiadal, aby ste sa vyjadrovali, lebo nechcem naozaj rozprúdiť bilaterálnu diskusiu, ale nepáči sa mi to, že chcete to v podstate zobraziť nejak negatívne a chcela by som, aby si kolegovia uvedomili, ako sa to dá interpretovať, že je to správa veľmi vyrovnaná. Nie je to všetko úplne pozitívne, ale záver veľmi jasne hovorí o tom, že e, je možné získať prostriedky. Je to možné na úrovni EÚ alebo aj na národnej úrovni pri veľmi obmedzenej úrovni a uplatňovať e, ich len na e, obchodovanie s cudzými menami. Čiže toto je vec, ktorá podstate my v správe hovoríme, že sa to dá urobiť. Otázka je politická, či to, či to môžeme urobiť, alebo či to chceme urobiť. Teraz ale dáme slovo uh, pánovi Lambertovi, ktorý je tenovým spravodajcom za zelených. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajky, pra, pani predsednička, drahé kolegyne. Vážna kolegyňa Danuta, osobitne by som chcel reagovať na vás. Dívate sa na mňa? Nie? Nevadí. Uh, ja by som chcel teda nechcem e, v podstate hovoriť argumenty za a proti FTT, pretože o tom prebehla rozsiahla diskusia, ale rád by som povedal pár slov k jednej veci. Danuta, vy ste to povedali, my nevieme dosť. Nevieme dosť, je to neisté, teda nepoznáme všetky skutočnosti. Ja e, v podstate v privátnom sektore e, viem, že teraz pôsobil som v privátnom sektore a viem, že Eh, management je v podstate eh, rozhodovanie v neistom prostredí. Teda treba zvážiť eh, pozitíva a negatíva a treba, hm, treba jednoducho vykonať rozhodnutie napriek tomu, že viete, že neviete nikdy všetky podkladové údaje, teda máte neisté východiska, napriek tomu musíte nejaké rozhodnutie vykonať. A toto rozhodnutie je presne také isté. Teda my, my nevieme, nemáme hĺbkovú analýzu dopadov Mm, nemáme kumulatívne dopadové analýzy. Ja uvedem len pár, pár eh, príkladov. Keď írska vláda alebo akákoľvek iná vláda eh, poskytne svojim vládam neobmedzené záruky, tak banky jednoducho podniknú nejaké rozhodnutie, ale nevedia, aké to bude mať presne dopady. My to samozrejme teraz môžeme eh, kritizovať, ale keď vláda rozhoduje napríklad o tom, že bude reagovať na krízu a e, urobí to tým, že zníži dlh a to znižovaním výdavkov, tak táto vláda podstate nerealizuje nejakú dopadovú analýzu. Ja keby som bol socialista, tak by som povedal, že v podstate e, vláda nezohľadňuje sociálny dopad. Hej? Ale aj keď úplne zabudnem na solidaritu a budem sa dívať len na ekonomickú efektívnosť, ako ekonomicky je efektívne e, jednoducho slepo, e, slepo znižovať výdavky, prehlbiť tým rozdiel medzi chudobnými a bohatými v spoločnosti. E, neviem, či niekto niekedy realizoval nejakú dopadovú analýzu, či sa zamyslel nad tým, čo to bude znamenať mm, z ekonomického hľadiska. Ale aj keď na to zabudneme, pozrime sa na peniaze, ktoré musíme v podstate získať na to, aby sme zrealizovali svoje sny. E, Isté, nemôžeme, eh, teda môžeme, môžeme ísť aj tou cestou, že to všetko hodíme na plecia súkromnému sektoru a povieme, vláda nemusí robiť nič, ale vláda predsa len má nejaké úlohy a na tejto úlohy musí získavať prostriedky. A zatiaľ nie je žiadna dopadová analýza toho, že dobre, zdaníme pracovníkov ešte viac, aký to bude mať dopad. Hej? <laughs> Tu v podstate hovoríme o tom, či presunieme zdanenie z tohto zdroja na iné zdroje. A keď vy hovoríte, že by sme mali možno preskúmať viac možností FTT a FAT Dobre, ale zatiaľ zvyšujeme dane v podstate, mm, e, v podstate pre zamestnancov, že to sú dane z príjmov a to, to, je, jednoducho, to je jednoduchý zdroj, hej, a my sme neurobili žiadnu dopadovú analýzu, e, pretože Jednoducho, toto je jednoduché riešenie a e, pritom pri tom FAT alebo FTT je možnosťou a možno tento zdroj využiť bez toho, aby sme e, spôsobili nejaký väčší dopad na ostatné zdroje. Čiže nemožno čakať do nekonečna, e, kým získame komplexný obraz, pretože ten komplexný obraz nikdy nezískame, ten svet sa stále mení. A e, náklady toho, že neurobíte to rozhodnutie, môžu byť e, horšie, môžu byť vyššie než náklady, ktoré, e, ktoré spôsobíme tým, že to rozhodnutie zavedieme a uvidíme, čo to prinesie. A ja skutočne nemám rád tých, ktorí hovoria, že by sme mali ďalej túto vec skúmať. Aj toto je v podstate určité rozhodnutie um, a to rozhodnutie bude mať dopad. My musíme skrátka nejaké rozhodnutie um, vykonať ohľadom toho, odkiaľ tie prostriedky získame. Uh, a ja nechcem, aby ste ma pochopili nesprávne. Isté, treba optimalizovať uh, verejné výdavky. Tam treba určite optimalizovať mnohé stránky. Ja nie som proti tomu, aby sa, aby sa šetrilo. Ale uh, E, ďalšia záležitosť, e, Eurodolopisy. Tam je tá, tá argumentácia troška nebezpečnejšia, pretože ak to urobíme, niektorí ľudia dostanú isté peniaze lacnejšie než iní. Čiže to je taká diskriminácia. Nejaká, nejaké zrnko pravdy na tom je, ale znova, Žiadnym rozhodnutím sa takémuto niečomu nevyhneme. Uvedem príklad. Keď sme e, začali povolovať deriváty na finančných trhoch, tak sme vedeli, no možno, možno sme to vtedy nevedeli, ale teraz to už vidíme, že niektorí deriváty využívajú na podnikateľské e, ciele, hej, je to vyslovene priateľné e, podnikateľské použitie derivátov, povedzme chcú sa zabezpečiť proti riziku, ale veľká väčšina hráčov na trhu tieto nástroje využíva špekulatívnym spôsobom. A potom prichádza čas urobiť rozhodnutie. Teda tí, ktorí, to, ktorí tieto deriváty používajú správne, hej, mali by sme akceptovať to riziko, že Dobre, mnohí to zneužívajú a e, výsledok, ku, sme, ku ktorému sme zrejme dospeli, je, že áno, oplatí sa to. Oplatí sa to aj napriek tomu, že e, mnoho ľudí, alebo teda mnoho hráčov to zneužíva. Napriek tomu tieto deriváty nechávame e, nechávame prežívať, nechávame existovať. Domnievam sa, že pri euro dlhopisoch to bude rovnaké, pretože ak tento nástroj zavedieme, jednoducho nikdy nedosiahneme bod, kedy to bude absolútne bezrizikové pre všetkých. Budeme musieť to riziko obmedziť, ale nikdy nebude nulové. Hej, čiže keby sme sa rozhodli ísť cestou eurodlhopisov, tak ak poviete, že riziko musí byť nulové, tak to znamená no, žiadne eurodlhopisy, samozrejme, pretože vždy sa nájde niekto, kto to bude zneužívať. Čiže tým si v podstate za, e, zahatáme cestu k tomuto zdroju financovania, a, ale podľa mňa to nie je správne, takýto fundamentalizmus, pretože treba e, pragmaticky hľadiť na to, aké riziko sme ešte schopní akceptovať a ktoré vlastne bude prevážené tými výhodami. Ja sa domnievam, že pokiaľ ide o zodpovedný e, manažment, tak my si jednoducho nemôžeme dovoliť e, taký, takýmto spôsobom lavírovať do nekonečna. Hagland. Ďakujem. Pán Hagland, vy hovoríte asi tiež za, za, za svoju skupinu však. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vzhľadom k tomu, že naš, naša, e, e naša tieňová spravodajkynia pani Smith tu nie je, tak ja prehovorím za liberálov. V prvom rade by som chcel poďakovať spravodajcovi. Hm, žiaľ, sme sa nemohli oboznámiť so všetkými aspektmi, ale napriek tomu by som chcel povedať, že z politického hľadiska táto situácia je e, výzvou preto, lebo v prvom rade my sme už absolvovali túto veľmi rozsiahlu diskusiu o tom, či chceme získať vlastné zdroje alebo nie. A myslím, že veľká väčšina chce čerpať z vlastných zdrojov. A taký bol aspoň výsledok tej debaty doteraz. Ale v našej skupine my by sme túto vec chceli urobiť naozaj dôkladne. A to tak, že by sme zabezpečili, že keď navrhneme niečo nové, niečo, čo budeme vnímať e, ako realizovateľné, e, tak e, dôsledkom je, že troška váhame s navrhovaním nových daní alebo ďalších daní bez vykonania nejaké dopadovej štúdie. Isté, my vítame skutočnosť, že hm, Bárosová komisia sa zaviazala, že príde s ambicioznými návrhmi na získavanie nových zdrojov a takisto si ceníme, že komisia sa snaží vykonávať dopadové hodnotenia komplexné dopadové hodnotenia GFTT a GFAT, ale e, tá trpezlivosť môže vyprčať. My, ak to budeme politicky e, tlačiť príliš z ideologických dôvodov, tak jednoducho môžeme odstrašiť určitých ľudí, ktorí teraz e, váhajú. Pretože ja hovorím napríklad, skúmajme to, ak ma presvedčíte, tak dobre, dajme si, dajme si túto možnosť. Ale ak to budeme z ideologických dôvodov tlačiť príliš ďaleko, tak sa môže stať, že niektorí ľudia sa jednoducho zaprú a povedia nie. Takže dokladné dopadové hodnotenie, ak preukáže, že tento systém môže fungovať, tak fajn. My vieme predložiť aj dobré argumenty proti. Napríklad táto správa IMF z minulého leta, tá je veľmi, veľmi kritická k týmto nástrojom. A IMF to nie je, to nie je nejaká skupina, ktorú možno eh, jednoducho zamiesť pod koberec. Je to v podstate jeden z našich hlavných partnerov, eh, pomáha nám zachraňovať európske krajiny a Eh, a je skladka, skladka partnerom a tento partner tvrdí, že tieto finančné transakcie nebudú fungovať. Takže mm, títo zrejme, títo ľudia nebudú mať veľkú trpezlivosť s nejakými politicky motivovanými rozhodnutiami v otázke eh, dane z eh, finančných transakcií a finančných aktivít FTT a FAT. Takže mali by sme veci robiť správnym, v správnom poradí a nesnažiť sa rozhodnúť nejak na základe politického alebo e, ideologického impulzu. Tiež je veľmi dôležité to, že niektoré naše rozhodnutia z minulých rokov viedli k tomu, že e, sa presunulo mnoho aktivít napríklad z Londýna do Švajčiarska. To je veľmi e, nepríjemná tendencia. No a tie opatrenia, ktoré sa teraz navrhujú v tejto správe, môžu mať tú istú tendenciu, že teda poškodia Európsku úniu, odtečie nám zase nejaká finančná aktivita do zahraničia. To treba tiež zvážiť. No a ja som si istý, že sa nám podarí nájsť taký kompromis, ktorý bude viesť k širokej podpore, ale chcel by som zdôrazniť, že bude to mať dopad napríklad na to, ako ostatné návrhy, alebo celkovo návrhy týkajúce sa našich zdrojov <laughs> budú privítané alebo alebo akceptované ostatnými aktérmi, ostatnými zainteresovanými stranami. Určite nám nepomôže, keď sa do toho budeme hrnúť na silu, pretože môžeme stratiť tú podporu, tú širokú podporu na hľadanie nových zdrojov pre Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, eh, pán Ludvigsen. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V správe V správe sa hovorí, že by sme mali dosiahnuť rovnováhu a mali by sme e, byť stále na pozore. V sektore, o ktorom hovoríme, sú určité nedostatky. Správa e, predklada isté návrhy pre inovatívne financovanie, ale nie je tam jasný nejaký rámec. E, teda nie je jasné, čo sa bude diať, ak sa objavia nejaké implementačné problémy. Komisia a rada by si mali uvedomiť jednu vec a to, že budeme musieť sa viac snažiť. Budeme musieť vyvinúť väčší tlak na komisiu, aby e, komisia vyvinula väčšie, väčšie množstvo snách e, napríklad na e, zistenie dopadov dane z finančných transakcií. No a tiež by sme mali zabezpečiť, že tá diskusia bude, bude zacielenejšia a e, bude treba sa rozhodnúť, ako tú daň reálne uplatňovať. To, toto musí byť jednoduché podporené, jednoduché podporené jasným cieľom. A treba uviezť aj tie negatíva. Dôležité tu je to, že predtým, než takúto daň navrhneme, tak by sme mali dôkladne zvážiť, čo vlastne chceme dosiahnuť a čo chceme, aby sa v praxi dialo. E, ja by som túto daň chcel e, zanalizovať z viacerých pohľadov. V prvom rade takáto daň z finančných transakcií e, to je švédska záležitosť, ktorá tento švédsky v podstate systém z 80. rokov e, je uvedený aj v pozmeňovacích návrhoch. A tento náš systém ukázal, že to v praxi jednoducho nefungovalo. Bolo to v 80. rokoch. Mm, daň, o ktorej však hovoríme, nie je tá istá, ktorá sa uplatnila predtým v tých 80. rokoch vo Švédsku a miera, tak, miera zdanenia bola tiež odlišná a boli tam aj iné rozdiely medzi tým navrhovaným systémom a tým švedským systémom. Vo Švedsku vtedy e, tá daň sa uplatňovala len na, e, na určité trhy. No a ja si myslím, že e, porovnávanie tejto dane s tým švedským prípadom je troška zjednodušením a my budeme musieť očakávať od takto modernejšie formulovaného zdanenia, alebo teda dane, niečo iné. Napríklad mobilné telefóny. Hej. Vieme si predstaviť, že v 80. rokoch neexistovali, čiže my musíme zmeniť určité, určitý spôsob vnímania a budeme musieť vykonať nejakú konzistentnejšiu analýzu, aby sme uh, tú daň formulovali v súčasnom kontexte. Ďakujem veľmi pekne. Ja som ja mám e, na zozname pána Hojchmarka a ďalších a ja chcem dať veľmi stručne slovo pánovi Lambertovi a potom by sme ja viem, nežiadali ste, nežiadali ste, mám vás na zozname, dobre, tak, tak vás škrtám, takže pán Hokmark. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel povedať k diskusii ohľadom euro dlhopisov jednu vec. Dom, domnievam sa, že je dôležité túto vec povedať celkom jednoznačne, lebo uh, túto diskusiu by sme v podstate mali na, na, naviazať aj na diskusiu o správe eura, budeme musieť hovoriť aj o sankciách a e, nadmerných deficitoch. A zároveň by sme sa nemali snažiť eliminovať e, fakt, že tu existujú isté sankcie, ktoré momentálne máme, ktoré v ekonomike sa uplatňujú, a to tým, že sú diferencované e, úrokové sadzby. Ja vidím niekoľko problémov s tými eurodlhopismi, pretože je mm, jedna vec hovoriť o špecifických projektoch, ale eurodlhopisy ako také nie sú mm, alebo nebudú úspešné, ak e, chceme e, vo všeobecnosti zachovať e, úspech európskych, európskych mien. Ale pozriem sa na daň z finančných transakcií. Naposledy, keď sme o tejto veci hovorili, tak som zdôraznil jednu vec. Čo sa stane, ak zavedieme osobitnú daň z transakcií. Ako povedal pán Lambert, nejakú daň by sme mali zaviesť a prečo by to nemohla byť práve táto. Isté, dá sa to vidieť aj tak, ale e, diskusiu o, finančnej, o daní z finančných transakcií treba, e, treba podmieniť tomu cieľu, ktorý chceme dosiahnuť. A tu je veľmi komplikovaný problém a to špekulatívne obchody, lebo ono sa to aj ťažko definuje, čo sú to vlastne špekulatívne obchody. Tie krajiny, ktoré sa dnes nachádzajú v deficitovej kríze, teda povedzme Írsko alebo Grécko alebo Portugalsko, mm, tam je kríza spôsobená deficitom a e, je to spôsobené tým, že keď ľudia si požičiavajú peniaze, tak na seba berú určité riziko. A my by sme sa asi mali zhodnúť na tom, že ľudia, ktorí e, požičiavajú týmto krajinám peniaze, teda veriteľe by tiež mali byť e, ochotní určité riziko podstúpiť. Čiže nemali by sme ich úplne e, znechutiť. No a otázka je, či chceme zdaniť aj takéto, takúto rizikovú aktivitu požičiavania našim krajinám, tým zvýšime to riziko. A e, potom by sme si mali uvedomiť, že tí, ktorí budú platiť e, daň z finančných transakcií, to sú veriteľia, ktorí budú požičiavať peniaze. <laughs> Určite nikde nie sú skryté nejaké peniaze v Európe, v nejakej pivnici, kde by sme jednoducho mohli ich vykopať a, a, a zrazu ich, zrazu ich e, dať na trh. Čiže vo Švédsku je také slovo, ktoré by som teraz chcel exportovať do, špa- do angličtiny. To slovo je tulibros, znamená to, že e, ak si môžete kúpiť hoci čo, môžete e, si splniť akýkoľvek sen, teda akési jednoduché riešenie. Hej. Ale ak e, chceme nejak pokročiť v diskusii o daní z finančných transakcií, tak by sme mali objasniť jednu vec a to, ako vlastne tým pomôžeme tým krajinám a regiónom sveta, ktoré potrebujú kapitál, e, ako im pomôžeme tým, že im zdaníme ten kapitál, ktorý veriteľia by im možno boli ochotní poskytnúť. Takže my v podstate sa snažíme, by sme sa mali snažiť redukovať eh, počet eh, krátkodých transakcií, kde je pravdepodobnosť špekulácie vyššia. No a eh, my tým pádom ako si vnímame tie krátkodobé transakcie ako zlé. Ale nechápem prečo, pretože hm, ak teraz krátkodobé transakcie máme a všetky tieto krajiny, teda, ak by sme ich teraz nemali, tak všetky tieto krajiny by boli vo mnoho hĺbšej kríze. Lebo veľmi málo veriteľov by bolo ochotných poskytovať dlhodobé peniaze na krytie tých, tých obrovských deficitov bez možnosti aj krátkodobých transakcií. Skrátka to riziko pri dlhodobej transakcii bolo príliš veľké. Takže na jednej strane tá daň z finančných transakcií by mala byť efektívna, mala by dosiahnuť svoj cieľ, mala by e, znižovať krát, počet krátkodobých transakcií, ale tým by zvýšila problémy krajín, ktoré sa nachádzajú v kríze kvôli svojim deficitom a potrebujú úverové financovanie. To je realita kolegovi zo Švedska, pánovi Ludvigsenovi, by som povedal, no, prvý pokus e, bol síce neúspešný, ale teraz sa pokúsime znova. To je síce, to je síce odvážne, <laughs> nikdy sa nevzdávať, áno, lenže realita je taká, že teraz to v podstate spojím s argumentmi od pána Lamberca, pretože vy ste povedali, že potrebujeme nejaké dane a e, že tu v podstate zdaňujeme zamestnancov, čiže aký je rozdiel. No a Rozdiel je, že v tom čase Švédsko malo úplne najvyššie e, dane z príjmov a potom sme zaviedli tú tzv. bábkovú daň. Hej, to bola v podstate daň z transakcií. Presne to, o čom hovoríme teraz. A čo sa stalo? Stalo sa to, že väčšina obchodných transakcií išla do Londýna. Jednoducho, e, odtekli transakcie do Londýna, ľudia v Londýne sa veľmi, veľmi potešili, ale Švedsku to neprineslo žiadne daňové, zvýšené daňové príjmy. Teda <laughs> my sme z toho nič nezískali, ale stratili sme o mnoho viac. Lenže ľudia zo Štokholmu neodišli do Londýna. Nie. Teda e, ľudia v Štokholme platili absolútne najvyššie dane z príjmu na svete. Transakcie odišli do Londýna. Ľudia nie. Transakcie sa môžu totiž e, hýbať, sú mobilné. A ja nechápem, prečo tak e, ohromne chcete E, pomoc Šangaju. Pretože toto zavedenie dane z finančných transakcií by znamenalo presne to, že naše transakcie by sa presunuli inde a možno aj do Číny, do Šanghaja. Takže ak pán Ludvíkson hovorí, že e, tá daň e, bola, bola zlyhaním v tých 80. rokoch vo Švedsku, pretože nám odišli transakcie do Londýna a tu sa určite s ním nesporím, tak teraz vlastne tvrdí, že E, vyvinul zbraň, ktorá je efektívnejšia, lenže výsledok bude aj tak ten istý, teda že namiesto e, do Európy, alebo teda v Európe sa tie transakcie budú realizovať inde. No a v kompro- z kompromisov, teda ja z diskusí viem, že sa určité e, dopadové hodnotenie realizuje, ale prečo, prečo nevykonať to, to dopadové hodnotenie ešte pred zavedením tejto dane z transakcií? Prečo, prečo je toto dobré? vykonať takéto, takéto dopadové hodnotenie. A ja chcem poďakovať spravodajcovi za iniciovanie tejto diskusie. Spravodajca neukázal a Lamberts vo svojej argumentácii tiež neukázal, prečo tieto dane z finančných transakcií by e, znížili objem špekulácií a, a nie, neobmedzili by leg- legitímny obchod. Mm, to je jednoducho predpoklad, ktorý je neopodstatnený. A podľa mňa je to práve naopak. Finančn- dan z finančných transakcií nikdy nezabráni špekulácií. Pretože e, jednoducho určité faktory vždy umožňa špekulantom e, získať nejaký profit. Ale <laughs> utrpí tým legitímny obchod a tým sa, e, tým sa zhorší možnosť rastu v najzaostalejších regiónoch. A ja skutočne nechápem, prečo by sa toto malo považovať za pozitívum. Ďakujem pekne. Myslím si, že sme si tu vypočuli zaujímavé veci a tiež je dôležité, aby komisia prišla s určitým rozhodnutím. Pani Ford teraz. Ďakujem pekne. Na začiatok by som chcela ospravedlniť eh, kolegu, ktorý tu dnes nemôže byť Chcela by som hovoriť o určitých pozmenujúcich návrhoch, ktorý predložil, ale chcela by som ich dať do širšieho kontextu, pretože je tu veľké nebezpečie, že budeme úplne nekonzistentní v tom posolstve, k, k tejto, v tom pohľade k, tomuto, k tejto správe, ktorej hovoríme. A dovolte, aby sme si pripomenuli, že sme tu teraz naozaj vo veľmi citlivom čase, vo veľmi, za veľmi volatilné voľného trhu a verejnosť nás sleduje denne, pretože veľmi pozorne sledujú tie správy, ktoré hovoria pos, e, politici. A v tom dokumente k, po, k riadeniu hovoríme od začiatku, že musíme mať veľmi oborzitné fiskálne plánovanie. A to nám aj tri, Tríša povedala včera. Čiže fiskálne plánovanie na základe výhľadov makroekonomických, a ktoré sa pozrie na rôzne stresy testy, čo vlastne toto má, teda aký vzťah má táto daň k základom podnikania. Máme pohľady expertom. V, po, v pondelok sme sa pozreli, čo toto všetko znamenalo v, v Írsku, ako príliš e, spolahnutie sa na jednej strane, na jednu stranu príjmu môže byť nedobrý. Čiže nie je obozretné mať fiskálne plánovanie bez e, sledovania do, dopadu a bez výhľadu, pretože vlastne toto robíme našim, to hovoríme našim členským štátom. Nebudete mať nikdy 100% istotu. E, samozrejme vec e, zas nerozhodujme bez, žiad, bez istých analýz a nežiadajme od členských štátov to, čo nerobíme my zdanené peniaze nerastú peniaze. Aj kolega to už pred chvíľou povedal. Čiže daň, ktorá bude vyrobená občanov, je, je rovnakým zdrojom, odkiaľ oni majú peniaze je tu obrovské prepojenie medzi rozpočtami EÚ a medzi rozpočtami členských štátov, čiže nemôžeme len povedať, že zvýšime peniaze do rozpočtu Európskej únie bez toho, že by to malo dopad na členské štáty. Čo sa týka danie z finančných e, aktivít, myslím si, že by bolo zaujímavé pozrieť sa na reakciu jednotlivých členských štátov, keby sme mali takúto daň na banky. V mojej vlastnej krajine sme to urobili, ale mnohí sa rozhodli neurobiť. Tá napriek tomu tým množstvom peniazy, ktoré dávame na rekonštrukciu a pomoc bankám a vlastne E, istým spôsobom toto, tieto peniaze vlastne by sa vrátili občanom a preto aj členské štáty idú týmto smerom. Ďalšia vec, čo sa týka obligácií. V balíku ekonomického riadenia sme povedali, že jedna z vecí, ktorá viedla ku kríze sú eh, tie neočakávané záväzky. Eh, využitie EIB na vyváženie rozpočtu EÚ môže vytvoriť určité ďalšie záväzky. Čiže naša skupina by chcela k tomuto povedať to, čo môže byť dobrým spôsobom, môžete vyvážiť takto eh, financie, treba povzbudiť, aby E, teda, že urč, treba určité verejné financie tiež do týchto projektov. Musí to byť však ustatočne úplne transparentne, pretože ináč skončíme s problémy, ktoré už vidíme v niektorých členských štátoch. Čiže nehovoriť nie, ale dajme si určité limity, dajme tam demokratickú zodpovednosť a aby sme teda sa pohli správnym smerom. Pán Bulman. Kolega Hökmar povedal, že by bolo rozumné urobiť najprv štúdie ohľadom dopadov, s tým súhlasím. Práve preto ešte v marci tohto roku parlament vyzval komisiu, aby urobila takúto štúdiu a komisia doteraz e, tak neučinila doteraz do decembra tohto roku. A preto komisia zodpoveda za to, že rok ubehol bez toho, aby v tejto téme došlo k nejakému pohybu. Ale e, samozrejme, moja zhoda e, na tom e, sa končí. Kolegyne Hübner, kolegy, kolegovi Harmanu a Kirklandovi by som chcel povedať nasledovné. Myslím si, aj to s priateľským postojom, e, kolegiálnym postojom, e, e, ja sa nemýlim, nemyslím, že si dobre uvedomujeme, v akej situácii sa nachádza Európska únia a zóna v tomto smere. Argument, ktorý kolega Lambert správne použil, znamená, že toto rozhodnutie nemusí nevyhnutne viesť k rozhodnutiu v iných oblastiach. A netreba to nejako riešiť e, ani samotné rozhodnutie, ani dôsledky. Situácia, v ktorej sa nachádzame, e, znamená, že e, v prípade nejakého väčšieho e, členského štátu, ktorý bude potrebovať pomoc členského štátu po 750 miliardov, e, ktoré sa e, cez víkend teda rozhodli, s týmito peniazmi nevídeme. Čiže treba to e, rozšíriť na možnosť rizikového fondu, ktorý sa použije v prípade, že ostatné štáty sa dostanú do ťažkosti ako Grécko a Írsko. Treba vedieť, aké to bude mať dôsledky pre dotknuté krajiny Vieme, že je to snaha eh, ušetriť eh, rozpočty tam, kde je to najjednoduchšie v prípade eh, sociálneho sektora. Vieme, že v Grécku alebo v inej krajine to môže dôjsť, znamenať zniženie kúpnej schopnosti. A to znamená, že tá hospodárska pasa v rozhodne sa ešte zväčší medzi tými, kto dokážu E, exportovať a tými, ktorí nedokážu e, skontrolovať dopyt. A to znamená, e, že dostaneme sa do takej veľmi dôležitej skúšky. <clears throat> Nie sú žiadne záruky toho, že eurozóna bude existovať ešte po 10 rokoch. Samozrejme, že si prajeme, aby eurozóna pokračovala a posilňovala vnútorný trh. Chceme, aby do eurozóny vstupovali ďalšie členy Polsko, Švedsko a ostatné krajiny, na ktoré čakáme. To si prajeme, ale nemáme žiadne dejinné záruky toho, že Európa prežije túto krízu. To si všetci prajeme, chceme všetko na to urobiť, ale na to musíme začať konať. Musíme e, e prijať odvážne riešenie a riešiť otázku, odkiaľ získame zdroje, e, ktoré posilne e, E, kúpnu schopnosť, e, dokážeme stabilizovať e, rozpočet investičnej možnosti obcí s tým, aby sme sa rozbehli. Treba toto urobiť a nie o tom rokovať. A správa pani kolegyne nebude napokon nejakou menšou správou, o ktorej sa rozhodne v plene. Bude z toho správa, E, na ktorej svoje politické, e, politické skupiny e, viedria svoj celkový postoj. Týka sa to nielen tieňových spravodajcov, ale samotných politických skupín, ktoré stojí za tieňovými spravodajcami. A potom bude jasné, na ktorej sú strane, či pomohli tejto nutnej diskusii, alebo či ju naďalej blokovali vieme presne, e, e, že členské štáty budú zavadzať e, dane, ktoré navrhuje Európska komisia a parlament má právo vyzvať komisiu, aby tako robila, ale je tu rozdiel medzi hlasovaním parlamentu a rozhodnutím členských štátov tako robiť ak nechceme vyslať tento malý signál, potom budeme spolu zodpovední za to, že tento parlament eh, v kritickej situácii, eh, eh, v ktorej sa nachádza eurozóna, nenašiel sily, aby tak povedal. Pán kolega hovoril o balíčku ekonomického riadenia. Chcel som mu položiť otázku, ale musím povedať, že o 6 mesiacov to nebude až tak dôležité. Myslím si, že signál, ktorý potrebujeme vyslať, je dôležitý a nutný myslím si, že treba o tom ešte rokovať s ďalšími politickými skupinami. Gozes. Pán Gozes. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Môžete byť napravo, alebo stredopravo, alebo eh, môžete byť úplne hluchý, čo kríza stále ešte neskončila a preto nemôžeme zavierať oči a očakávať, že sa vrátime do pôvodnej situácie. Nesúhlasím s, s tým, že táto správa meria silu jednej strane a druhá, že dve, v roku 2010 sme teda toto pripravili a že v 2015 roku to už nás nebude zaujímavé, čo je veľmi dôležité, čo sa týka tejto správe, že to otvára možnosť k reflexii eh, o tom, čo môžeme reálne zmeniť je to veľmi dobre prísť s týmito veľkými myšlienkami, ale to niekedy, to, to niekedy môže viesť k, ni- e, k ničomu, ak neoslovíme správne občanov. Viem, čo občania chcú, hovoril som s nimi. A je im jedno, či ich e, sa mesto dobra, dobre koná, keď sa nekoná, e, ne, ne, nedarí dobre im. Či otázka, či verejné účty sú dobré alebo nedobré, je dôležité zamysliť sa nad týmito vecami. A nemyslím si, že um, tieto veci sa vyriešia dogmaticky. Musíme mať eh, štúdie dopadu, s tým súhlasím, ale Skôr mám pocit, že tieto štúdie dopadu sú len e, možnosť na nerozhodnutia sa v tejto chvíli a súhlasím v tomto s pánom Lambertom. Niekedy nemáme všetky súčasti informácií a vlastne nikdy nemáme všetku informáciu, aby sme sa rozhodli. Niektoré veci jednoducho nemôžete zmerať a preto musíme prijať rozhodnutie v určitom čase. Možno niekedy, keď sa rozhodnete jedným spôsobom, je to dobré rozhodnutie, inokedy to nie je dobré rozhodnutie. V, e, pracovníci mojej skupiny hlasovali spra- za správu k daniu, ale nesmieme mať tieto ideologické vyhranenia, pretože e, sú tam chvíle, kedy môže byť veľmi dobre mať takúto daň, ale čo urobíme s touto daňou? Čo vlastne dosiahne táto daň? Čo, poprvé, čo sa týka financií, už som to podal, povedal ne, ne, nedávno, bol som škandalizovaný, keď som videl reakciu určitých investičných e, fondov po tom, ako e, sme prijali smernicu v parlamente. Eh, ho začali hovoriť, že to zrujnuje celé ich priemysly, že to zabije ekonomiku, že to eh, vlastne zaškrtí ekonomiku a ak by sme toto odhlasovali, eh, tak vlastne nehovoríme, že netreba nič zmeniť, ale je tu trojročná podmienka na e, revíziu a mnohí z nás tu už aj nebudú a nezabudnime si, že sme túto klauzulu dali do daného e, dokumentu. Pozrieme sa však na tieto veci z dlhodobého hľadiska. Nie sme exekutívny e, orgán Um, a preto zamerajme sa viac do budúcnosti, nielen na krátkosť našeho nosa. Pán Lambert, keďže uh, Gunnar a Vicky ma oslovili, musím reagovať. Gunnar, keď hovorí, že to nepomôže krajina, ktoré, na ktoré majú problém, Gunnar, ja hovorím na teba, ak dovolíš, uh, neverím v, v, v robenie rôznych činností naraz. Hovor povedal si, že to nepomôže krajinám. Potrebujeme na to štúdiu. Kto to môže takto jednoducho kto povedať, že nepomôže 0,1 dane na finančné trakcie bude ohrazovať spravodlhu? poprosím, nerobme takéto jednoduché vyjadrenia, ktoré sú založené len na vlastných pocitoch. Samozrejme, vec transakcie krátkodobého charakteru pomáhame. Vidíme však, že tieto e, e, krátkodobé transakcie môžu aj destabilizovať. Čiže prečo opätovne si neurobíme štúdiu, kým povieme takéto vyjadrenie? A tretí bod, ten je ešte dôležitejší. Povedal si, že ľudia sa nepohyb, nehýbu transakciu sa hýbu, takže zdaňme radšej ľuďmi, e, ľudí. No povedz to jednoducho ľuďom keďže ste tu, keďže sa nehýbete, tak vás zneužijeme a využijeme. Využijeme cez dane z príjmov a všetky mobilné formy eh, daní tie zabudneme. Takže nájdeme spôsob, ako zachytiť aj tie iné hýbajúce sa veci. Čiže štúdie ukazujú, že aj čo sa týka transakcie, ktoré sú denominované v euroch, tie môžeme zachytiť jednoducho, i keď sú uskutočnené mimo EÚ potom si povedal, že to nezabráni krátkodobé, ale aj dlhodobé transakcie, pretože Benovi hodnoty týchto transakcií prevažuje e, tú daň. To je zas veľmi dobrá vec, ktorá hovorí za, tak, e, za túto daň. Musíte sa rozhodnúť, na ktorej strane. Ak veríte, že to poškodí transakcie, potom to znamená, že zmiznú takéto tradície a verí, že tieto transakcie aj tak sa budú uskutočňovať, pre, prečo potom nemať takúto daň? Nezabúdajme, že cieľom FTT je zvýšiť príjmy a možno mať aj dopad na počet transakcií. Preto nezdielam tvoj názor, čo sa týka toho objemu týchto transakcií, čo je 10, niekoľko desaťkrát viac ako sa uskutočne v reálnej ekonomike. Ak môžeš argumentovať faktami, tak potom sa teším na diskusiu s tebou, ale ty a mnohí a ďalší hovoríte jednoducho len určité vyjadrenia a nemáte to podlažené faktami. A toto by som tiež chcel povedať aj Viki. To, čo vlastne vy hovoríte, je, že vlády sa zvyčajne nesprávajú správne a preto ich musíme dať pod kontrolu a rýchlo. A musíme, a ako Triše povedal včera, potrebujeme dať ich pod kontrolu cez e, rozpočtové federácie, ktoré sú volené múdrymi ľuďmi a nie tými hlúpými volenými ľuďmi. E, sam, a vy vlastne hovoríte, no robia chyby, ale správajú sa dobre. Myslím si, že nesmieme zabúdať, že trhy preukázali na jednej strane, že sú iraciálne a že škody, ktoré spôsobujú, sú e, hrozné, pretože neboli to vlády, ktoré vnútili e, investovať banky do subprimov a podobných neúspešných vecí. E, môžete povedať, že politika federálnych rezerv bola príliš laxná a tak ďalej prečo neinvestovali do reálnej ekonomiky. Fede to nemôže usmerňovať. Možno, že neboli úspešní v spolej politike, ale trh sa rozhodol zneužiť svoje prostriedky. A tuto sa ne, e, odlišujem od vás. Nechcem povedať, že vlády sú perfektné. Sú to aj ľudia, ale sú tu rozdiely medzi vládami a trhmi. A to je to, že vláda zodpovedá svojim voličom a trhy nikdy tak nezodpovedajú len udržme si poriadok. Neu, nedovolíme e, jednému človeku, aby opakovane sa vyjadril a potom dal e, do mojich úst nejaké slova, ktoré som nepovedala a uzatvorí tak diskuziu. Ja myslím si, že uzavriem túto diskuziu, hovorí pani predsednička, nemôžeme sa vrácať hore dole. A čo mne vystupuje z tejto diskuzie je, že každý argumentuje za viac dôkazov, viac viac informáciu, viac štúdií, aby sme mohli e, prijať politické rozhodnutia, pretože toto sú politické rozhodnutia a môžeme to urobiť len na základe dôkazov a nepomôže nám, aby sme sa dostali do nejakého ideologického ping-pongu, pretože ja som napríklad nikdy nebola za FTT, nikdy som nezdielala názory mojej politickej skupiny, ale moja delegácia sa rozhodla principiálne že je to možné využiť. E, čiže ak to budeme, či budeme riešiť FTT alebo FAT, sú tam rôzne možnosti. Pani predsednička, v tejto diskusii medzi vami a mnou chcem povedať, že moje argumenty vôbec neboli ideologické a boli pra- pragmatické. Všetko sa to týkalo toho, že či to bude fungovať dobre. A táto diskusia je naozaj veľmi dôležitá. Áno, som povedala, že vlastne potrebujeme dôkazy, či fungujú tieto dane alebo nie. Na to žiadame, aby komisia eh, vykonala svoje štúdiu a aby pani Podimata sa pozrela na tie rôzne kompromisné mm, návrhy. Pani Podimata, máte slovo. Máme mikrofón. Um, Chcel by som e, zhrnúť túto diskusiu. Takže napriek e, rozdielným názorom veľmi sa teším, že úroveň diskusí, ktorá prebehla v, tejto, v, to, v tomto mm, výbore, bola vysoká. Mm, to bolo veľmi užitočné. A myslím si, že to bude e, napomocné pri hľadaní kompromisov. E, e, samozrejme, sú tu aj určité výhrady tohto parlamentu ohľadom danej správy, napríklad čo sa týka hedžových fondov. Títo výhrady sa v ostatnom čase vyjadrovali častokrát a v súvislosti s ambicioznými cenami tohto parlamentu e, v oblasti e, zabezpečenia finančného e, dohľadu. Myslím si, že parlament bude konať nezávislo od ideologických a podobných stanovisk. Myslím si, že všetci chápeme, že teraz nejde o ideologickú diskusiu, ale o diskusiu v, o Európe. Už som predtým povedala, že prežívame osobitné obdobie hlbokej krízy a treba diskutovať o nových prostriedkoch pre spoločenstvo, pre národné rozpočty. Myslím si, že težisko spočíva v tom, aby sme nepripustili, aby európsky občan spotrebiteľ sám znášal toto bremeno. Nejde o diskusiu ohľadom nejakej ďalšej dane, ale o spravodlivom e, prerozdelení daňového bremena. Ide o e, zdanenie sektora, e, ktorý doteraz bol v podstate vyňatý z zdanie. Mám na mysli finančný sektor. A e, myslím si, že pokiaľ by sme zdanili tento sektor, to by bolo užitočné. V, súčasnom, v súčasnej konstelácii hovoríme o tom, že treba zaviesť daň, ktorá zabezpečí určité výnosy a e, bude minimalizovať negatívne dopady. Čiže musíme zohľadniť ekologické pozadie, e, pokiaľ ide o zdanenie e, finančných nástrojov CO2. A tieto nové nástroje by mohli nám pomôcť zjemniť negatívne dôsledky A napokon je to e, otázka toho, či budeme e, zdaňovať finančné transakcie, aktivity. Ide o minimalizáciu špekulácií a treba zdaniť aktivity, ktoré predstavujú e, v podstate špekulácie. A myslím si, že pri všetkých týchto poznámkach a požiadavkách e, e, e, kolegov, ktorí hovorili, že by to mohlo uškodiť európskemu hospodárstvu alebo že transakcie sa presunú a sa budú realizovať inde. Myslím si, že nemáme stratiť z retele, že samotní daní poplatníci tak jednoducho sa nemôžu presunúť inde Ehm, ehm, niekedy ehm, podniky sa stiahujú indie, pre to, že zdanenie príjmov právnickej osoby je príliš vysoké. Ale musíme nájsť riešenie, ktoré zníži tlak na rozpočet. Nemyslím iba na Grécko, alebo aj v Írsku prebiehajú diskusie ohľadom zdanenia podnikateľskej sféry. Čiže títo diskusie prebiehajú aj inde. Máme e, povinnosť e, e, hľadať nové smerovanie s tým, aby naše občania dostali signál o tom, že parlament hľadá alternatívne riešenia a pre nás je dôležité dosiahnuť väčšiu sociálnu spravodlivosť. Ja ešte jedna poznámka. Zrejme e, e, nemali sme dostatok času, aby sme sa podrobne venovali kompromisným návrhom. Chcela by som vás vyzvať, aby ste e, tak učinili a myslím si, že budeme to robiť aj spoločne s tými spravodajcami počas ďalšej plenárky v Štrasburgu. Pani spravodajkyňa, chcel by som vám pripomenúť, že o budeme o tom hlasovať 25. januára Takže naozaj máte čas, aby ste sa mohli porozprávať s jednotlivými politickými skupinami a tenevými spravodajcami ohľadom možného kompromisu aj v Štrasburgu, aj ešte pred definitívnym hlasovaním. Ďakujem pekne kolegovia za e, trpezlivosť. A teraz posledné dva e, body. Máme dve stanoviska. Jednak budúcnosť e, slúži vo všeobecnom zájme. A myslím si, že máme tu aj spravodajcu, pani Kody. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nož v prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým teňovým spravodajcom za ich príspevok eh, do našej spoločnej práce. Výbor Ekon eh, pripravuje stanovisko k správe výboru pre eh, zamestnanosť a sociálne záležitosti, teda dnešného výboru. E, e, venovali sme sa všetkomu, čo súvisí so štátnou pomocou. A v prvom rade by som chcel uvieť, že s prehľadnutím na všetky rozprávy, ktoré prebehli v parlamente a mali sme aj výmenu názorov e, v plene, mali sme fórum o sociálnych službách vo všeobecnom záujme, čo organizovalo belgické predsedníctvo. Takže z týchto rokovaní E, sme e, získali, alebo zistili, že je to aj politické hľadisko e, sociálnych služieb poskytovaných vo všeobecnom záujme. A to je obzvlášť dôležité počas krízy. Chcela by som vám pripomenúť, že sociálne služby vo všeobecnom záujme prispeli k našej snahe zdolať krízu. Predstavujú 9,5 európskej zamestnanosti a sú e, prejavom podpory sociálneho trhového hospodárstva. Znenie, na ktorom pracujeme, mm, nemá ešte mm, právnu istotu, nejednoznačné a myslím si, že našim cieľom, cieľom nášho stanoviska je e, e, posilniť túto jednoznačnosť Európska komisia už vyslala jasný signál prostredníctvom zákona o jednotnom trhu. Zobrala na seba záväzok pripraviť e, oznámenie a tešíme sa na to, že e, dostaneme toto oznámenie čím skôr, aby sme e, zjednoznačili právne aspekty tohto textu. Navrhujeme určité zmeny Častokrát hovoríme o sociálnych službách, ktoré boli určené pre ekonomické aktivity, teda nie sú totožné s tým, e, o čom e, tu hovoríme. Takže treba to ujasniť. Začali sme s jedným bodom, ktorý považujem za dôležitý. Je to e, skôr otázka metodológie. V zákone o jednotnom trhu E, ako vidíme, Európska komisia hovorí o dvoch dvojkolajnom prístupe. Čiže už máme e, určitú predstavu, že toto oznámenie komisie e, nastolí jasno, jasný obraz vzťahov medzi nami. Takže vítam túto skutočnosť. Bude 4.3 tohto e, e, stanoviska e, sa hovorí o naredenie úprave de minimus. Myslím si, že bolo by dobre všimnúť si naredenie de minimus, posúdiť ho, pretože toto naredenie ešte neexistuje. bude treba e, navrhnúť nejakú právú hodnotu, e, treba zjednodušiť postup, e, zabezpečujúci prístup k poskytovateľom služieb a treba stanoviť hraničnú hodnotu, ktorá umožní aj malým a stredným podnikom, aby na tom participovali a vedeli poskytovať takéto služby a zúčastňovať sa tohto postupu. Štvrtý bod ide o notifikáciu rámci navrhovaného postupu, ktorý vyžaduje transparentnosť, by som chcela vyzvať komisiu, aby jasne uviedla, že tu existuje e, výnimka z e, povinnosti e, notifikovať takéto aktivity a ktorá platí pre určitých aktérov. Chceli by sme požiadať komisiu, aby vysvetlila, ako sa bude uplatňovať predstava o hospodárskych aktivitách a o obchodovaní. Myslím si, že navrhované znenie v tomto bode nie je dostatočne jasné. Je tu e, rozhodnutie Admark. A to, e, nás, a to sa nás dotýka. Sociálne služby nemusia byť niečím, o čom sa dostatočne uvažovala. A bolo by dobré, aby komisia sa nad tým zamyslela, najmä v súvislosti so súčasnou úpravou, ktorá platí. V bode 6 by sme chceli požiadať, aby toto bremeno bolo otočené. E, e, myslím si, e, že to nie je v súčasnosti vhodné a zase treba e, to e, nejakým spôsobom e, lepšie vysvetliť. Táto záťaž a kontrola nadmernej kompenzácie by potom súvisela s možnosťou prekladania nejakých vecných stiažností. To je v podstate všetko, čo som chcela dnes povedať. Sociálne služby budú životaschopné, keď odstraníme mm, právnu neistotu a keď e, si vysvetlíme určité ustanovenie tohto textu. O to nám ide a snažíme sa to e, spolu s výborom pre zamestnanosť. Ďakujem pekne. A teraz slovo majú tieňoví spravodajcovia Peter Simon, SAD, Sophie a Pascal Defan. Ďakujem pekne, pani predsednička Všetci si uvedomujeme, že e, sociálne služby majú obrovský význam, e, zásadným spôsobom prispievajú k fungovaniu našej spoločnosti, či už ide o starostlivosť starších občanov alebo deti. A v oblasti sociálnych služieb naša e, spoločnosť dostáva určité smerovanie, ktoré v oblasti hospodárskej súťaže alebo služby sa malo kedy nachádza Ide o sociálne e, e, záujmy e, chudobnej spoločnosti a preto treba podporiť a chrániť tieto služby a vytvoriť rámec, ktoré zjednodušia sociálne služby v porovnaní s minulosťou. Sme si všetci uvedomujeme, že existuje dostatočne dlho právna neistota, pokiaľ ide poskytovania sociálnych služieb v Európe. To je jeden z ústredných výsledkov E, e, zistovania po celej Európe, e, ktoré sme robili medzi všetkými zainteresovanými poskytujúcimi verejné služby spolu s kolegom Koferom. A preto potrebujeme všetkým zabezpečiť právnu istotu poskytovania sociálnych služieb. Cesta tam je predmetom diskusie v našom a iných výboroch a teším sa na stanoviska ďalších kolegov. Ďakujem pani spravodajkyni za túto Mm, diskusiu. Myslím si, že vytvorilo na to dobrý e, základ, ale myslím, že, že dva body sú dôležité. Poprvé, musíme e, e, zachovať finan- národné kompetencie, pokiaľ ide organizáciu, financovanie organizáciu týchto služieb. Čiže kľúčovým slovom je subsidiarita. Ďalej je dôležité, že E, e, e, myslím si, že sociálne služby musia nájsť aj lepšie vyjadrenia v zákone o štátnej pomoci. Myslím si, že to je veľmi dôležité pre pružnejšie fungovanie jednotného trhu. Pokiaľ ide o lokálne poskytované služby, myslím si, že v prípade sociálnej služby je veľmi veľa takých menších poskytovateľov a stredných poskytovateľov a oni zatiaľ sú vyneté. vynité Pani spravodajkynia eh, už to spomenula. Treba eh, spomenúť otázku úpravy de minimus, eh, či budeme mať osobitné naredne de minimus, ale treba zrejme hovoriť o zvýšení právových hodnot, čo bude vo všeobecnom záujme. A tretie hľadisko je použiteľnosť sociálnych služieb z hľadiska e, potreby financovania. Toto je dôležité, aby sme e, mohli e, jasne oddeliť hospodárske a nehospodárske činnosti. V súčasnosti tu máme komplikácie a myslím si, že v rámci našich ďalších rokovaní sme mali dosiahnuť lepšiu jednoznačnosť. Chcel by som poďakovať pani spravodajkyni za dobrú diskusiu a myslím si, že na tomto základe e, pri ďalších diskusiách v duchu e, e, kooperácie dosiahneme dobré výsledky. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa stavím celej tejto diskusii veľmi skepticky, nielen k samotnej správe, ale táto diskusia už prebehla, ja neviem, koľkokrát predtým. A vždy sa dostaneme do problémov, ak budeme uvádzať také argumenty ako kolega z, zo skupiny SAD. Jednoducho zmluvy, tie by mali riešiť vnútroštátne, organizácie, vnútroštátne orgány. Tie by mali v podstate zabezpečiť organizačnú stránku veci, ktoré sú v národnom záujme. Čiže ak sa, um, ak sa začneme baviť o týchto veciach, že niektoré služby by mali byť vylúčené z pravidel mm, trhového, e, trhového fungovania, tak v podstate začnete zasávať do právomoci členských štátov, narúšate princíp subsidiarity a problém je v tom, že nikdy vlastne nebolo presne definované, čo sú vlastne tie služby vo verejnom záujme, vere, e, sociálne služby vo verejnom záujme, e, služby vo verejnom ekonomickom záujme. Dôvod, prečo to nebolo nikdy definované, je, že to jednoducho nie je možné. Napríklad vy ste spomenuli prípad e, starostlivosti o, o starších občanov. Možno vo vašej krajine to je zabezpečované výlučne z e, verejných zdrojov, verejnými poskytovateľmi a v iných, v iných krajinách to môže byť e, oblasť liberalizovaná. Čiže definovať to možno nie je. A ak sa to budete snažiť definovať a vytvoriť na to legislatívu a to, čo chcete upraviť zákonom, musí byť definované, tak sa dostanete do problému. Jednoducho vo chvíli, kedy začnete definovať od, Mm, tie služby, o ktorých hovoríme, tak zasahujete v prvom rade do e, pôsobnosti e, členských štátov. My by sme mali robiť, mali robiť jednu vec a opakuje sa to e, do nemoty. Mm, treba zabezpečiť rozumnú aplikáciu pravidel zmluvy. A na to, aby sme objasnili, čo presne chceme riešiť, musíme definovať problém, pretože tu existuje akýsi e, všeobecný predpoklad, že pravidlá zmluvy bránia adekvátnemu poskytovaniu služieb, ktoré sú vo verejnom záujme. Ja viem, že v praxi sú nejaké problémy, ale treba veľmi presne definovať, e, v čom tie problémy spočívajú, pretože my vieme, že existujú konkrétne problémy pri poskytovaní určitých služieb vo verejnom záujme, ale tiež vieme, pretože všetci žijeme v reálnom svete, že je o mnoho jednoduchšie aby poskytovateľia služieb e, povedzme dostali e, nejakú výnimku zo štátnych pravidel. Čiže treba nájsť nejakú rovnováhu medzi týmito dvomi záležitostiami a mm, problém je, že hneď ako začneme hovoriť, alebo teda začneme tam vkladať slovo sociálny, tak si každý e, začne myslieť, že je to sociálne, takže tam už sa trhové pravidlá neuplatňujú. Akurát včera sme hovorili o prípade Google, Ehm, tu na pôde tohto výboru. A ja som ochotná tvrdiť, že vyhľadávacie stroje na internete sú v podstate sociálnou službou o verejnom záujme, lebo každý by mal mať prístup k vyhľadávaniu na internete, ale to, ne, to neznamená, že služba eh, tohto typu by mala byť eh, vyňatá z pôsobenia trhových pravidel. Niektoré sociálne služby o verejnom záujme sú jednoducho poskytované eh, veľmi ekonomicky odôvodniteľným spôsobom aj v prostredí trhovom. Čiže toto je treba zvážiť a nie a teda v podstate to, za akých, za, akého, za akých podmienok a za akým účelom sa tá služba poskytuje. Ja už 15 rokov tento problém sa snažím riešiť a zatiaľ som nevidel nejakú, nejakú vhodnú definíciu, e, nejaké vhodné riešenia. Ja som veľmi skeptická v tom, že by sme toto riešenie našli teraz. Soit je peux lui léguer une minute de mon temps de parole pour répondre en grande collaboration. Bon, ok. Ja by som chcela povedať, e, že ja by som chcel povedať veľmi stručne to, že e, je to veľmi dobrý znak spolupráce a e, mám pocit, že táto diskusia je veľmi zaujímavá od prvého razu, čo sme ju tu absolvovali, ale treba tiež povedať veľmi presne jednu vec. Um, Čiže vy tvrdíte, že nie je treba vypracovať európsky rámec na to, ktoré pravidla by sa mali uplatňovať a ktoré nie, ale zároveň e, chcete ponechať určitú flexibilitu členským štátom, aby definovali, aby definovali výnimky. Takže každý členský štát by v podstate mal definovať rozsah svojich výnimiek, ale ak to už raz bude stanovené, tak potom platia pre všetky rovnaké pravidla. A tu sme práve v situácii, kde Európska komisia zmení svoje pravidla financovania a udelovania licencií a povolení a návrhy, ktoré sú v Sofínom texte, tak, sú, e, tak idú správnym smerom. Napríklad tá, ten fakt, že žiadame od komisie, aby hodnotila dopad e, na medzikomunitárny obchod. Tu je napríklad nejaká oblasť, ktorá kde sa bude niečo financovať, povedzme 70 miliónmi eur a e, s týmto bude súvisieť e, nejaký medzikomunitárny obchod a e, treba tu pri tej transakcii vyhovieť určitým kritériám, aby to, aby to v podstate nebola štátna pomoc. Ináč niekto povie, že sa napríklad bude financovať niečo, čo dosahuje 30 HDP, ale nie je to štátna pomoc a, a niečo iné bude podstatne menšie Hmm. a bude to v podstate zabezpečované miestnymi orgánmi, čiže treba eh, hľadať, kde je ten všeobecný záujem Európy a čo sú záujmy lokálne. Eh, o to ide teda, nejde o to, aby sme povedali, že napríklad v Holandsku alebo vo Francúzsku mm, eh, pri, pre, e, do prekročenia nejakej čiastky netreba Európa do zaťahovať, pretože hm, hospodárska súťaž nepozná hranice a o tomto vlastne hovoríme. Toto je teoretická diskusia, kde sa zaoberáme tým, kde by Európa mala niečím vypomôcť a kde byrokracia na európskej úrovni má význam. Ja som aj vo výbore pre vnútorný trh a tam e, ja som zastával stanovisko, ktoré by bolo podobné tomuto, ale dnes sme v situácii, kde nemáme nejaký harmonogram a je prekvapivé vidieť, že aj predseda komisie Barroso vo svojom, e, vo svojom vyjadrení hovorí, že e, vytvorí rámec kvality pre sociálne služby tak dobre, ak sa to stane, tak budeme hlasovať za vás. Ale v mm, pro- pracovnom programe komisie na rok 2010 e, sa to ne- ne- neobjavuje. Bolo nám prislúbené, že to bude v roku 2011. E, nie je to ani tam. Zase to je posunuté ďalej. Čiže to určite nie, neznamená, že nám boli splnené tie prísluby, ktoré boli dané. Barosom počas jeho kampane. Ďakujem veľmi pekne, hovorí ďalší rečník, pán Gauzes. Ja chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu a musím ale súhlasiť aj so Sofie, ktorá hovorí, že sa ťažko vypracúva definícia, ale zároveň musím súhlasiť s Paskalom. Je to problém, ktorý by mali riešiť členské štáty ale tam zase vzniká problém s e, konzistentnosťou. Tie otázky, ktoré sú citlivé pre každý členský štát, sa líšia a mnohé z týchto sociálnych služieb, ktoré by mali pomáhať ľuďom, sú financované z e, prostriedkov získaných z daní alebo z rôznych sociálnych inštitúcií a e, Európa by sa nemala, nemala vmiešavať do týchto záležitostí. Ono to môže byť dobre pre imidž Európy, ale nemôžeme v podstate zasahovať do domácich záležitostí. Ja som Európanom z presvedčenia a domnievam sa, že by sme túto vec mali objasniť, pretože nechceme e, vyvolať negatívny dopad na súčasný, súčasný obraz Európy a e, to preto, lebo máme systémy na financovanie sociálnych služieb. Keď si porovnáte Francúzsko a Belgicko, sú to susedné krajiny, ale pán Brumer vo Francúzsku tvrdí, že v, vo Francúzsku je o ľudí lepšie postarané, ale e, v Belgicku zase ten systém je lacnejší. Čiže mali by sme e, sa na túto vec pozrieť systematicky a tiež akceptovať princíp subsidiarity. Ďakujem. Obidvaja, pani Inetfeld, aj e, kolegia ste požiadali o slovo. Len by som vám chcela pripomenúť, že naozaj nemáme veľa času, ešte máme na programe jeden bod. Len jedna malá poznámka, aby sme dodržali princíp subsidiarity. Ja som celý svoj e, život e, profesor život strávil tým, že som tým bojoval v Nemecku, ale aby nedošlo e, k chybe. Práve pri hospodárskej súťaži sa využíva princíp subsidiarity a treba povedať, že v tomto balíčku, ktorý my prekladáme, to nie je celkom jasné. Práve preto musíme zabezpečiť právnu istotu z hľadiska uplatnenia princípu subsidiarity, aby sme e, mali na pevnej pôde a nemuseli za každým sa pýtať, či e, je tu porušenie princípu hospodárskej súťaže zo strany Európskej únie. Čiže pre mňa je dôležitým princípom zachovať princíp e, e, subsidiarity. Veľmi stručne budem musieť odísť, ale je tu ešte niekoľko vecí, ktoré sa máme ujasniť. Tento parlament už pred šiestimi e, rokmi, a vtedy tam bol pán Gozes, prijel odporúčanie pre komisiu a komisia konala tak, že určité služby sú vyneté z povinnosti notifikácie Napríklad máme na mysli poskytovateľov, ktoré majú e, e, obrad 100 miliónov, ak sa nemýlim. Čiže nehovoríme o, o, útočiskách pre obete dom, násilia domácnosti, hovoríme o nemocnicách, ktoré zarábajú, hovoríme o sociálnom bývaní v našej krajine. U mňa e, doma sociálne bývanie a dúfam, e, že s tým budete súhlasiť, predstavuje sociálnu službu a poskytovateľ takéhoto uby, ubytovania. 60% ich aktivít e, sú komerčné, konkurujú e, komerčným poskytova- s komerčnými poskytovateľmi, ale dostávajú štátnu pomoc. Samozrejme, že zmluva uvádza, že môžeme si vnímať narušenie hospodárskej súťaže cez hranične, čo ovplyvňuje E, jednotný trh. V opačnom prípade nás to nezaujíma. Ale ak budeme vytvárať špeciálne služby pre e, sociálne služby vo všeobecnom záujme, treba definovať e, tieto služby. A tu sa dostávame do problémov, pretože v rôznych krajinách to sa organizuje iným spôsobom. Ak poviete, že na tomto zozname musí byť sociálne bývanie, potom e, v našej krajine budeme musieť úplne reorganizovať e, túto službu, pretože do značnej miery to sa poskytuje na komerčnom základe. Čiže nepodarí sa nám nájsť odpoveď. Myslím... Vážení kolegovia, vy asi budete mať veľkú zábavu, keď sa budete snažiť zorganizovať tých vašich tieňových spravodajcov. Áno, táto diskusia e, je skutočne veľmi citová a ja len chcem Sofi povedať, že si uvedomujem tie, tie problémy, ktoré sú spojené s touto, s touto témou. Ja vidím, že napríklad e, e, politika vodohospodárstva e, je naďalej úplne verejná, verejne riešená u vás. Čiže tu sú isté rozdiely, ako povedal Jean-Paul, sú tu isté citlivé aspekty pre národnú politiku. A napríklad v našom regióne, no, keď hovoríme, že k veciam treba pristupovať u nás sa teda hovorí, že treba k veciam pristupovať e, flašku po, po flaške, čiže ako si postupne. A ja by som odporúčila, aby sme v tom texte povedzme, e, zlepšili uplatňovanie istých pravidiel, ktoré existujú. Ja si myslím, že to je dokonca cieľom tohto stanoviska a mm, mali by sme teda spolupracovať, aby to týmto smerom naozaj išlo. Ja vám chcem poďakovať. Dobre, takže termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 15. december. Ja teraz chcem rýchlo prejsť na nasledujúcich 7 minút na to, aby sme vyriešili e, stanovisko, ktoré vypracovala pána Kony, pani Konik. Ide o implementáciu e, smernice o službách. Ja len chcem pripomenúť, že toto e, Mm, to, to, tento návrh e, by mal byť predložený v angličtine, takisto pozmeňovacie návrhy v angličtine do 7. decembra je termín, takže ten termín je skutočne blízko, preto v angličtine poprosím. Teraz dám slovo pani Okony. Madame la Présidente, je vous remercie. Oui, effectivement, des délais, euh, des délais courts pour ce texte sur la transposition. Áno, veľmi krátka lehota na tento text. Ide o transpozíciu smernice. Preč, pýtam sa, prečo krátka? Pretože IMKO za to zodpovedá a bude schvalovať správu v januári 2011 a bolo nevyhnutné, bolo nevyhnutné e, získať stanovisko výboru EKON v dostatočnom predstihu. Takže skutočne veľmi, e, veľmi striktné lehoty. Prečo toto stanovisko? Komisia, e, teda výbor INKO, ktorý zodpoveda za túto záležitosť, tak tam sektor sociálnych služieb predstavuje veľmi dôležitú oblasť pre hospodárstvo a boj, boj s nezamestnanosťou. E, znamená to 70 e, až e, možno aj viac percent HDP až 75 pracovných miest. keď sa pozrieme na sektor pokrytý tou smernicou, tak ide až 40 európskeho HDP a 40 pracovných miest. Takže ide naozaj o veľmi dôležitú záležitosť. Um, ja by som chcela povedať, že parlament v roku 2006 eh, vykoná veľa práce a myslím, že v roku 2011, alebo teda teraz bude eh, určite vhodné sledovať, ako sa táto smernica implementuje. No a zdá sa, že implementácia trvá troška dlhšie, než sa pôvodne plánovalo. A ako hovorím aj v stanovisku, mali by sme e, zvážiť aj zložitosť e, tejto implementácie. Ja by som to len rada implementovala, teda ja by som to rada ilustrovala na príklade, príklade Francúzska. Francúzsko, vo Francúzsku transpozícia nie je riešená ako jeden právny text, ale niekoľko rôznych e, textov, ktoré sa zaoberajú implementáciou. Čiže je to veľmi zložitý veľmi zložitá záležitosť, zdlháva záležitosť a predpokladám, že niektoré členské štáty z, z určite jasných pravidel, teda jasných dôvodov majú aj e, majú iné pravidlá. Ak chceme ponechať kvalitu verejných e, služieb e, v sociálnej oblasti na priateľnej úrovni, je treba zabezpečiť primeraný prístup a zabezpečiť tie jedno, jedny kontaktné miesta. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá záležitosť a mm, informácie by mali byť dostupné len elektronicky, pardon, elektronická dostupnosť informácií podľa mňa je neadekvátna, čiže malo by zmysel, e, aby poskytovateľe služieb mali e, prístup k informáciám z iných štátov. Dá sa to robiť aj tým, že sa zjednoduší e, dostupnosť. Ja vysvetlím, ako to myslím. Podľa mňa je dôležité potvrdiť to, že tie miesta jedného kontaktu sú skutočne najefektívnejším spôsobom, ako dať aj malým, aj, aj veľkým spoločnostiam možnosť poskytovania, eh, poskytovania služieb v rôznych členských štátoch a toto jednokontaktné miesto podľa mňa je najvhodnejším spôsobom, ako riešiť eh, celú túto problematiku informovania. Tiež by sme chceli objasniť obmedzenia týkajúce sa rozsahu pôsobnosti. To je článok 2 smernice, ktorý vylučuje služby eh, poskytované na ne, e, iné ako ekonomickej báze, teda nepodnikateľskej báze. Je treba, ako som povedala, stanoviť limity a tu e, apelujeme na to, aby sme objasnili, e, objasnili obmedzenia, ktoré sa týkajú rozsahu pôsobnosti smernice a tým pádom aj transpozície. je veľmi dôležité pozrieť sa na spoločnú vzájomnú validáciu. E, treba sa pozrieť na hodnotenie e, jednotlivých členských štátov a komisia. Je veľmi dôležité pozrieť sa, aby sme túto analýzu poznali, aby my v parlamente sme vedeli, ako dochádza k samotnej transpozícii a aby sme mali aj predstavu, nakoľko je kvalitná táto transpozícia. Myslím si, že tu eh, by Európska komisia mala pripraviť správu, ktorá sa bude pozerať na implementáciu tejto smernice. A k záveru toho stanoviska eh, by som chcela povedať, eh, že si myslím, že by sme sa mali pozíť k transpozícii, ale parlament sa tiež pozera na to, kde sme v tejto chvíli, pretože ako, sa, ako komisia naznačila, eh, transponovanie tejto smernice v, Európe, smernici v Európe eh, sa týka 1,5 HDP, preto je táto transpozícia rozhodujúca a je to dôležitá oblasť a preto parlament by mal byť plne zapojený v tejto práce a mal by mať informácií, kde sme v tejto transformácii a aká je jej kvalita. Um Áno, ja sledujem túto e, e, správu v, vo výbore IMKO, takže niekoľko pripomienok. Na začiatok by som chcel povedať, že tento konsenzus v MKO, v IMKO znamená, že e, na rozdiel od tej otázky jednotného trhu. Môžete túto hovoriť o významnom raste. Pán Michel Barnier hovorí o 4%, o 4% a rovnaké e, sa situácia týka aj e, smernice o, smernici o službách. Otázka je, či táto smernica skutočne priniesla v oblasti pracovných miest a rastu. Myslím si, že je príliš skoro, aby sme toto hodnotili. Je e, predbežné argumentovať za to, že by sme mali prehlbiť jednotný trh a to pomôže pracovným miestam. keď sa pozriem na úvodné e, evaluácie, i keď je to príliš skoro prísť k záverom, myslím si, že je dôležité pozrieť sa na makroekonomický kontext skôr ako na implementáciu tejto smernice v jednotlivých krajinách, keď sa pozeráme na rast miest, čiže treba naozaj tu byť opatrný, e, keď budeme e, odkazovať na rast miest e, a rast vo vzťahu k tejto smernici. A druhú myšlienku, ktorú chcem povedať, ktorá sa v súčasnosti prediskutová vo výbore IMCO je otázka Eh, informácií, ktoré majú poskytovateľe služieb, ktoré chcú vykonávať tieto aktivity v rôznych členských štátoch. A myslím si, v výbore IMKOM je väčšina, väčšina a možno je to tu, tu tiež tak, eh, že väčšina hovorí, že treba rozšíriť rámec informácií, ktoré majú mať poskytovateľia služieb eh, v tejto oblasti teraz to rozvíja napríklad e, tú úlohu pracovného práva, pretože jedna z vecí, ktorý vidíme vo Francúzsku, ale nie len tam, keď prediskutovávame smernicu o služieb, je tu tá otázka krajiny pôvodu, e, ktorú parlament e, vyňal z pôvodnej smernice ale tiež je tu aj schopnosť poskytovateľov služieb mať tie informácie o rámci, v ktorom budú fungovať pravidiel v rámci prístupu na trhu, otázky bezpečnosti typov produktov a podobne rôznych povolení, ktoré treba mať o daňovom, informácie o daňovom zákone a zákonníku od práce. Čiže potrebujeme tu mať určitú jasnosť a chceme rozhodnúť rozšíriť tie informácie, ktoré majú byť dostupné pre poskytovateľe služieb. A e, čiže e, taký tý e, krátky zákon nám vlastne dáva len určitý E, rozsah informácií a vlastne to zapadá veľmi dobre tých tém, ktoré v súčasnosti preskutovávame. E, kolegyňa, potrebujete sa vrátiť, e, možno reagovať na kolegu. Sú do 7. decembra treba v angličtine predložiť pozmenujúce návrhy a potom budeme 13. decembra hlasovať. To je posledná informácia od mňa. Ďalšie stretnutie bude v Štrasburgu o 7. hodine večer 13. decembra. Takže týmto končím a želám dobrú chuť a pekné popoludne. Ďakujem.